Dear colleagues, uh, good morning. Vážení kolegovia, dobré ráno. Vítajte všetci, ale v prvom rade vítajte e, komisár Ginter Ettinger. A Komisár Ettinger je veľmi dobre známy e, vo výbore ITRE a dnes e, diskutujeme o bezpečnosti e, dodávky plynu, druhý prístup. A dobre si pamätáme, že v roku 2010 prvý pokus bol veľmi úspešný a bola to e, vaša myšlienka, váš nápad, aby ste na to pripravili legislatívu. Funguje to dosť dobre a teraz by sme však radšej zašli o krok ďalej. Teda máme na stole často témy, ktoré boli začaté v skutočnosti pred 5, 4, 3 rokmi. Počas e, vášho funkčného obdobia, e, keď ste bol, mali na starosti energiu, teraz je to iná vec, e, digitálna ekonomika a spoločnosť. No stále to veľmi blízke k téme energetiky a prebieha štrukturálny dialog zaštitu Európskeho parlamentu a Európskej komisie a kolegovia z ITRE v parlamentu e, pracujú e, na uznesení o digitálnom spoločnom trhu, ktorý bol prijatý v januári v plenárke a z toho bude vyplývať mnoho e, návrhov. Už sme diskutovali o rozhodnutí o spektre vo výbore včera, pretože to vyplývalo zo všetkých tých tém. Komisia vydala svoj balík o digitalizácii európskeho priemyslu tento týždeň. A teraz e, vieme, že e, revízia o telekomunikáciách príde a e, tiež máme ďalšie návrhy v tomto zmysle, teda máme veľa tém na debatu. A pán predseda, štrukturovaný dialog je dôležitý medzi Európskym parlamentom a komisiou Mohli by sme, pán komisár, vás požiadať, aby e, ste aktualizovali plnenie na vašej strane e, v komisii v roku 2016, aby e, sme sa potom tiež pozreli na to, čo nás čaká v 2017, pretože vypracovate váš program komisie na rok 2017. Komisár, máte slovo. Herr Vorsitzender, lieber Herr Professor pán predseda, pán profesor Buzek, dámy a páni, poslanci, ctení dámy a páni, v rámci našej digitálnej politiky s cieľom um, završiť Európsku digitálnu úniu máme eh, tomto mnoho ťažisk projektov, eh, zákonov, komunikácií, oznámení a ja sa obmedzím na 5 z nich. Eh, tieto pracovné ťažiska, ktoré eh, sú stredovodom pozornosti vášho dôležitého výboru. V prvom rade je to hm, Telekom Review, všeobecne, teda politika pre telekomunikačný sektor. A v minulosti bol telekomunikačný sektor zodpovedný za e, telefonovanie, za telekomunikácie. Bol to samostatný sektor s e, sieťovou alebo mobilnou technológiou a dátami pre komunikáciu, pre hovory, pre odovzdávanie e, obsahu. Takže už tým bol dôležitý, ale teraz e, je to heslo e, nové digitálne služby a vďaka tomu sa stáva telekomunikačný sektor, priezový sektor a e, plní svoju e, vlastnú úlohu pri e, prenose dát, pri kvalite, pri kapacite e, je základom pre, pre napojené, napojené auta, e, autonómne šoferovanie a automatické šoferovanie a elektronické zdravotníctvo, telemedicína a komunikácia medzi strojmi a všeobecne e, umožňuje internet vecí pripojených a e, tiež je budúcnosťou v tohoto priemyslu a preto narastá význam telekomunikačných služieb významne. A rozhodujúce je, pre digitálny svet zajtrajška e, pripojiteľnosť. Digitálna infraštruktúra a investície do digitálnej infraštruktúry, satelitnej, káblovej, e, širokopásmovej, e, medených káblov s vektorovaním a s optickými káblami. To bude dôležité investície v nasledujúcich rokoch a preto komisia robila e, zásadné skúmanie a my na európskej rovine a členských štátoch e, máme e, ciele budovania upload a download a nie je tu nič, čo na pol záväzne by sa odpájalo od toho plánu budovania do roku 2020-2025. A my chceme naše analýzy a konzultácie spolu s vami a členskými štátmi e, rozvinúť do politicky záväzného a spolahlivého plánu budovania o tom, ako musí e, vyzerať digitálna infraštruktúra do roku 2020. chceme to vypracovať v tomto roku a rozhodnúť v tomto roku keď e, spočítame všetky e, potreby na prenos dát zo sociálnych médií, upload, download a streamingové služby a klasickú telefóniu, aj k tomu, e, čo potrebujú platformy a čo potrebuje priemysel a čo automobily a e, nákladné automobily potrebujú, aby e, boli pripojené do siete, tak e, potom si myslím, že nemôžeme ostať pri 50 MHz a aj 100 megabit nie je raj. Musíme hovoriť v budúcnosti o gigabitových pripojeniach v budúcnosti a múdre budovanie investícií prerezovo e, plošne v celej Európe musí byť zabezpečené. Ehm, revízia telekomunikačného balíka je e, jeden nástroj a e, musíme vypracovať také rámce, ktoré telekomunikačná spoločnosť bude ehm, podporovať aby eh, masívne investovala do budovania telekomunikačnej infraštruktúry. Po druhé ide o to, aby eh, politika pridelovania eh, spektra a vysielacích frekvencií sa koordinovala lepšie ako to teraz, alebo aby sa dokonca povyšila na európsku úroveň. Vy ste vďaka intenzite e, vašej e, práci e, poskytovali rady k nášmu zákonodárstvu na tému 700 MHz pásma. Aj to bol výsledok práce Pascal Lamy, keď sme povedali, že potrebujeme nové riadenie pridelovania a využívania 700 MHz pásma medzi jednotlivými užívateľmi, medzi vysielateľmi a telekomunikáciami. A hovorím, keď 5. generácia má prísť pre mobilné komunikácie, tak potom 700 MHz pásmo preto musí byť e, nutne koordinované pre tieto účely. A to je rozhodujúci bod. Európsky výrobcové aut Renault alebo nová e od Mercedes-Benz, ale vlastne všetci, s podporou e, výkonných e, európskych e, dodávateľov a subdodávateľov od roku 2020 umožňa jazdy aut bez vodiča auta budú na to pripravené, ale e, nebude tam pripojiteľnosť e, k dispozícii a preto e, som strukturálneho dialogu už pol roka sa pritom zúčastňujem. Na jednom stole, za jedným stolom máme OEMS, ASEA, a výrobcovia automobilov, aj osobných a nákladných na jednej strane a na druhej strane telekomunikačnej spoločnosti spájame pri dialogu a oba všetci, obe strany musia e, zabezpečiť e, vďaka dobrým autám a e, senzorom v autách a digitálnym prvkom v autách túto možnosť a telekomunikácie musia umožniť prenos týchto údajov a to nie na testovacom okruhu alebo na diálnici, ale plošne aj v Českom lese, aj v Čiernom lese, aj v hraničných úsekoch sa to musí zorganizovať. A Teraz je jedna vec e, možná, že e, vy e, už si uvedomíte, národné hranice v Európe nie podľa meny alebo podľa pasových kontrol. Tie už nie sú a dúfam, že nebudú ani na e, Brennerskom úseku, ale všimnete si, že ste prechádzate cez hranice, keď pár minút ste mimo pokrytia mobilného signálu. E, môžete ísť e, z Bruselu, povedzme, do Curichu. E, Brusel, Luxemburg, Francúzsko a potom do Švajčarska. Každá tá hraničná oblasť je bez mobilného pokrytia. Takto nemôže teraz fungovať a preto opäť chceme koordinovať na novo pridelovanie spektra, politiku spektra. A tým chceme zabezpečiť plošnú digitálnu dostupnosť v generácii 5G. Naša 5G PPP dobre napreduje a e, funguje. A dohoda s ďalšími štátmi na svete umožňuje základy pre celosvetové e, nasadenie a Európa by mala e, mať ambíciu, aby spolu s Južnou Koreou alebo po Južnej Koreji bola oblasťou, ktorá zavedie e, pre PG a potom pre LTG zabezpečí základy pre dátový prenos a umožní potom používanie všetkých týchto digitálnych služieb. Toľko e, k e, telekomunikačnej revizii, ktorá príde počas roka, ktorá je taká dôležitá. A jeden bod sa v našej práci do plňa a je to Berek. Váš výbor pozná Berek aj Acer. Parlament e, pozná e, ďalšie regulačné siete na európskej úrovni. Napríklad e, dohľad pre poisťovníctvo a pre bankovníctvo a všeobecne pre sektor služieb. Máme národné orgány dohľadu, aj emisné banky, ale máme tiež bankový dohľad na európskej úrovni ECB a máme EISTR v energetike Ester má oveľa viac kompetencií ako Berek. Dnes sa stretnem s regulátormi Berek. Všetci sú to e, silné a e, výkonné orgány e, na mieste, ale Berek e, je aj think tank, e, je to e, fórum na výmenu myšlenok. A Acer tiež tí regulátori značajú. A Treba povedať otvorene, že ak by dnes e, e, Európu e, sme vytvárali od stvorenia, od začiatku, tak by som navrhol jedného spoločného regulátora, ale máme 28 regulátorov, máme partnerov Švajčiarsko a Západný Balkán a na severe a tí sú zúčastnení v Breku a dnes tí riaditeľe e, národných e, orgánov majú viac e, kompetencií. A prvý bod, telekomunikačná revízia. Druhý bod, ako ste povedali, v útorok sme predložili eh, náš balík eh, Digitizing European Industry a eh, keď som začal prácu, tak ma napadlo, že v digitálnom sektore je Európska unia veľmi aktívna, ale téma digitálnej priemyselnej politiky a to ako naše podniky a práve aj malé a stredné podniky zabezpečíme, ako e, zabezpečíme pracové miesta a posilníme naše podniky v digitálnej e, revolúcii a to na európskej úrovni doteraz e, to nebolo plánované v programe komisie. Teraz však sme vypracovali rozsiahly balík a to sme predstavili pred rokom na svetovej priemyselnej výstave v Hanoveri a tiež bude e, konkurencia budúci e, pondelok a opäť to bude prítomné procesom nej na Hanovers konvertrhu. A e, ja by som odkázal vaše záujmy ako výbor pre premysel na tento veľtrh, pretože tam bude aj Obama, aj mnoho rediteľov z USA a väčšinou Eh, budú z Microsoftu a z digitálneho sektora. To znamená, že Američania majú iný prístup. Ich prístup je taký, že z eh, digitálnej prevahy eh, veľké dáta s prevažujúcimi kapitálovými platformy teraz chcú opäť získať pre seba tú našu vedúcu pozíciu v priemysle. Takže USA organizujú mobilitu, Renault eh, na to eh, bude vyrábať auta, ale eh, kontakt s zákazníkmi bude úlohou platformiem a potom sa Renault, BMW a ďalší stanú subdodávateľia pre Google a ďalšie platformy. A túto otázku musíme si uvedomiť a musíme sa proti tomu postaviť. Digitalizácia európskeho priemyslu. Aké sú naše ťažiska? Poprvé, v mnohých členských štátoch sú siete, v Spodnom kráľovstve Katapult, v Holandsku Smart Factory, v Francúzsku Industrie de Futur, v Nemecku Industrie 4.0, v Rakúsku Industrie 4.0 Austria, takže chceme mať sieti a chceme <coughs> preveriť, že kde po tej spolupráci eh, alebo projektovom riadení na európskej úrovni získame viac, ako keď sa to robilo v 28, 28 štátoch eh, paralelne a nekoordinovane. A ďalej štandardizácia. Máme pár ťažisk, kde eh, európsky chceme tú štandardizáciu zadefinovať a v rámci IoT a cyber e, bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a okrem iného aj 5G. E, a určenie noriem pre cloudy je naša európska téma a my chceme e, moderovať e, určovanie noriem e, pre e, tento rozvoj a chceme štandardizáciu podstatných tém povyšiť na európsku úroveň, ale potom budeme mať šancu, aby európske štandardy boli aj svetovými štandardami. Ak sa to nepodarí, tak nebudú. A, a zároveň si myslíme, že niektoré veľké projekty sa musia plniť európsky. 5G so 700 miliónmi a e, super e, počítač e, a vysokovýkonné počítačové výkony a v Európe bol v minulosti najväčší, najvýkonnejší počítač v Európe a teraz sú dva ale jeden je v Turiku mimo EU a šiestich, šest z desiatich najväčších počítačov je v USA. A investície v USA a v Južnej Koreji sú obrovské. A spolufinancovanie e, sa e, robí vo výberovom konaní v konzorciách a e, my nebudeme mať vďaka tomu 28 sodár počítačov, ale napríklad som konzorcia v Nemecku Stuttgarte alebo v Luxemburgu 3, 4 alebo 5 desiatich najväčších počítačov, ktoré však musia byť prístupné pre E, všetkých Európanov, ktoré e, tieto služby e, potrebujú a využívajú. A chceme vybudovať výskumný cloud, to je ďalší balík Zinc European Industry a ja som v nasledujúcich týždňoch pripravený o tom viesť hlubko debaty. Ďalšie ťažisko, kybernetická bezpečnosť čo sa týka Mobile World Congress e, a aj na výstave CEBIT e, boli e, dve hlavné témy 5G a kybernetická bezpečnosť. Dátová bezpečnosť proti narušeniu, zničeniu, hackingu, priemyselnej špionáži, terorizmu v hospodárstve a v spoločnosti aj dôvera voči cloudu bude ťažiskom a ďalšia smernica je eh, európskym krokom a eh, kybernetická bezpečnosť PPP aj na základe tej smernice eh, sa vypracuje v lete a sa bude používať v rámci Horizontu 2020 pre konkrétne projekty. No ozumiem, že ďalšia smernica nebude posledný krok do roku až roku a pol chcem, e, aby spolu s účasťovaní sa národnými bezpečnostnými orgánmi a e, zúčastnenými účasťou všetkých e, odborníkov nastalo ďalšie prehlbenie európskeho právneho rámca a európskej kultúry pre najvyššie štandardy vo veci kybernetickej bezpečnosti. Toto navrhneme a Eh, tiež pôjde o tému certifikáciu prostredníctvom eh, previerok, eh, previerkových zariadení a označovaní a certifikácia. Ďalšia téma je online platforma. Máme pred sebou základnú otázku, že či pre online platformy existuje potreba regulácie. Na jednej strane Táto téma sa e, preberá na e, našich zasenutiach e, k zákondárnym činnostiam, napríklad autorské právo a smerica o mediálnych službách a okrem vysielateľov a Spotify a Amazon a YouTube a nových služieb pre pohyblivé obrázky, ktoré však nechránia mládež a nemajú kvalitatívne e, úlohy, záväzky, čo týka e, reklamy a tu je potreba, aby e, konkrétne e, právne záväzky sme rozšírili a uplatňovali aj na nových adresátov. A potom e, musíme aj nad rámec AFMSD autorského práva a telekomunikačnej revízie, ktorá tiež eh, hrá svoju úlohu, preveriť, či sú rovnaké podmienky, že či je eh, potreba eh, dať usmernenia pre regulačné záväzky online platformiem. K tomu bude zasnutie v januári a na jeseň bude k tomu aj rozhodujúci návrh predložený. Ďalší bod parlament tú smericu o nariadenie o ochrane e, údajov, osobných údajov prijal a to na základe e, nariadenia, Európskeho nariadenia o ochrane údajov a teraz sa e, na základe toho opäť bude novelizovať Európska smernica o súkromí a táto tiež o 2,5 roky bude ťažiskom, ktoré isto bude dôležité pre váš výbor. A e, ďalej, pod vedením vášho výboru, e, bude táto vaša práca spojená. Ďakujem pekne, takže to je vaša téma Eh, Telekom balík, eh, počítačová eh, bezpečnosť, online platformy a tak ďalej. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz otvoríme diskusiu. Kolegovia v mene politických skupín, zástupcovia politických skupín majú dve minúty a individuálni poslanci môžu vystúpiť každý po jednej minúte. Tak sa nám podarí skončiť 10 hodín, 10 minút. Chápete, že viac času nemáme. Takže dve minúty na začiatok. Pani de Castillo Vero, ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli medzi nás. Myslím si, že toto je kľúčový okamih, čo skoro sa blíži v podstate polovica nášho volebného obdobia. A ako ste povedali, regulačný rámec pre elektronickú komunikáciu je kľúčovým nástrojom pre digitálnu transformáciu a digitálny jednotný trh. Nesmieme zabúdať, že na, ku koncu dňa v podstate Telekom je e, v podstate poskytuje chrbticu pre digitálne produkty a služby, aby mohli tieto dobre fungovať a je na čase prispôsobiť a doladiť tieto dôležité nástroje. Posledný bol roku 2009, 7 rokov medzi tým uplynulo pre digitálny sektor, to je celé storočie, alebo proste strašne dlhá doba. Spomeniem len tri usmernenia, ktoré podľa mňa E, musíte zohľadniť poprvé jednoduchší a jednoduchšia primeranejšia legislatíva, to by mal byť zohľadenie po druhé, regulačná konzistentnosť e, vďaka zmenám a novým službám, ktoré sa poskytujú v porovnaní s tradičnými službami a korektná a lepšie riadenie spektra, zohľadňujúc predovšetkým e, vývoj 5G, čo si vyžaduje pravdepodobne pravdepodobne zmiešaný prístup vrátanie, iné licencie, zdielené riadenie, prístup a mnohé ďalšie veci, ktoré pri predchádzajúcich pásmach alebo frekvenciách e, nebolo potrebné koordinovať. Takže takéto tri usmernenia musia byť zohľadnené pri revízii. E, potom, čo som si vás vypočula, myslím si, že sa uberáme správnym smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Zmestili ste sa super do času. Pán Nika, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem vám za tento zaujímavý úvod na začiatku našej schôdze. Je to poprvýkrát, pripúšťam, že mám pocit, že príslušný komisár a aj komisia majú naozaj stratégiu v oblasti digitálneho trhu a telekomu. Mám pár otázok. Chcel by som najprv doplniť, že plne súhlasím s vami v tom, že máme príliš veľa regulačných orgánov a že väčšinou sa zaberajú tým, ako e, skresliť trh prostredníctvom, alebo narušiť trh prostredníctvom príliš veľkej regulácie. Takže to určite nie je dobré. Ale teraz druhá strana mince. Tá odvrátená. Cloud computing. Kde presne budú mať sídlo databanky alebo databázy, pretože tam Ehm, budú milióny údajov, aj medicínske údaje. Takže kde to bude? Bude to v Európskej únii alebo mimo nej? A kto ich bude kontrolovať? Druhá otázka. Nepríjemne ma prekvapilo, keď som zistil, že mnohé mobilné telefóny majú povinné apps, aplikácie a napríklad, aby mohli pripojiť prílohu k mailu, tak potrebujú všetky možné údaje z telefónu. Takže ako to e, robíte vy? Možno e, tam máte nejaké, možno viete, že aj Excel, ten nevinný Excel, ktorý sme často používali, tak už nemôžeme používať len tak, bez toho, aby sme mu umožnili prístup k všetkým možným údajom na telefóne. Ďalej otázka k 5G zavedete smernicu 5G pre Európu, alebo ako to bude? Ako budeme vedieť, e, ktoré parametre presne sa budú uplatňovať? Ďakujem. Takže ja som rada, že môžeme dnes spolu diskutovať, to už sa stalo dobrou tradíciou. Čo sa týka akčného plánu, ktorý bol odsúhlasený, sa by som sa k nemu pár vecí opýtať. Cloud computing to je dôležitá otázka a um, mali by sme mať európsky cloud pre uh, výskum, vývoj, pre univerzity. Takže k tomu by ste možno niečo povedať. Hovorili sme o európskom cloude pre všetkých, ale všetci máme rovnaký problém ako občania, na základe alebo z dôvodu masového dohľadu, ktorý prebieha už nejakú dobu, e, sú tam teraz problémy, takže chcete tam niečo robiť, alebo to tak ostane. Ďalej, malo by sa vytvoriť e, Centrum excelencie pre e, sieťové technológie. Možno by ste mohli trochu rozviesť, ako to bude presne vyzerať a taktiež agenda pre profesnú kvalifikáciu v Európskej únii. A ďalej, smernica o elektronickom súkromí i privacy, to sa teraz e, reviduje. Moja otázka je, viete, že smernica o uchovávaní údajov už neplatí, takže môžeme vychádzať z toho, že e, táto téma v tejto smernici už nebude hrať žiadnu úlohu? Ďakujem pekne, pani Kalas. Danke. Danke, Herr Kommissar, dass Sie hier... Ďakujem za to, že ste k nám dnes prišli. Mám, počul som tu veľa zaujímavých vecí v súvislosti so špičkovými technológiami a to je správne a dôležité. Mňa by zaujímalo, aké opatrenia sú stanovené, aby špičkové technológie sa dostali k malým podnikom, k stredným podnikom, pretože aj o tie sa musíme postarať v Európe. A ďalej otázka v súvislosti s transparentnosťou. Vy ste boli pred pár dňami na stretnutí na vysokej úrovni v Rakúsku, ale to bolo také lobistické stretnutie. Ja myslím si, že tam mala padnúť väčšia transparentnosť a určite aj v Bruseli by sme mali mať mohli niečo takéto zariadiť, mohli by ste to zorganizovať, aby sme mali prístup k príslušným e, údajom a mohli by ste nám porozprávať, čo vám povedali v Rakúsku priemysel. Ďakujem pekne, pán Boledy. Presidente, eh, <clears throat> il commissario per la sua presenza. Lei... Ďakujem pekne pánovi komisárovi za toto vystúpenie. Správne povedal, aké sú priority pre komisiu v oblasti digitalizácie priemyslu, avšak nehovoril o termínoch. A pýtam sa, ako dlho to bude trvať, <clears throat> kým sa všetky tie priority zrealizujú? A po druhé, včera sme hovorili o spektre, e, vo výbore ITRE. Niektorí kolegovia vyjadrili potrebu flexibility na časovania plánov ohľadom spektra. Samozrejme, technológia sa mení veľmi rýchlým tempom a niekedy komisia rozmýšľa veľmi dlho a dlhodobo, ale medzi tým potrebujeme riešiť krátkodobé veci. Takže mohli by ste nás poinformovať o tých termínoch. Pán Schaffhauser. Schaffhauser. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa, že som prišiel neskoro a nemohol som tu byť ani včera z rodinných dôvodov. Mám eh, pripomienky zásadné, týkajú sa suverenity a odolnosti. Internet stavia na základnej infraštruktúre 12 eh, veľkých centier, ktoré sú v eh, Škótsku a v Spojenom kráľovstve. Čo si myslíte o potrebe, čo sa týka odolnosti internetu a služieb internetu, mať na európskej úrovni nejaké veľké úložisko? v, teda v, e, myslím európske v zmysle centra Európy. Po druhé, uh, aký úžitok softveru máte v podstate a nejaké doplňujúce informácie, čo sa týka strate- európskej stratégie suverenity Eh, áno, hovorím o Google, o prehliadačoch, o takých aplikáciách ako Facebook či platformy výmeny názorov. Rusi majú veľmi moderný nezávislý systém Číňania. Takisto má Európa stratégiu na nezávislé takéto platformy. A tretia pripomienka sa týka odolnosti. E, menší, e, nebol by lepšie e, posilniť odolnosť tohto systému tak, aby sa prepojili štáty, aby to išlo na štátnej úrovni a prepojení štátov. Sme v Európe slobody a národov. Myslím si, že najlepší spôsob, ako zabezpečiť odolnosť aj vrátane cloudu, je mať národnú stratégiu a potom mať stratégiu európsku, ktorá by uľahčila výmenu v rámci Európy, čo by vo veľkej miere posilnilo odolnosť a kapacitu, ak by e, systém e, mal poruchu, aby bolo viacero možností. Čiže to boli také tri témy, zásadné témy, ktoré súvisia so suverenitou a o ktorých som chcel hovoriť. Ďakujem pekne. Máme veľmi dlhý zoznam prejavov, jednominútových prejavov, pán Bony. Vážený pán komisár, ďakujem veľmi pekne za komplexnú prezentáciu. Myslím si, že je potrebné pochopiť, že digitálna revolúcia vytvára v podstate akúsi základnú zmenu hospodárstva a spoločnosti a treba mať na pamäti aj to, že potrebujeme mať lepší reglementačný a nereglementačný rámec. Keď hovoríme o infraštruktúre, tu je dôležité, eh, že cieľom je 5G a všetky riešenia by mali byť odolné voči zmenám budúcnosti, alebo teda nadčasové, mali by byť eh, orientované na investície a mali by vyvážovať hospodárskú súťaž a investície. Musí toto ísť proste jedno ruka v ruke. A potrebujeme väčšiu mieru koordinácie, takže je veľmi dôležité tie mnohé iniciatívy, ktoré máte napríklad súvisia s prepojenými autami, autonómnymi autami. To je jedna z možností lepšej spolupráce medzi podnikateľskou obcov a národnými organizáciami. Amsterdamské vyhlásenie na túto tému je správnym smerom, pretože v tomto vyhlásení sa hovorí o tom, že je potrebné mať nové normy ak chcete mať lepšiu konektivitu. Ďakujem, pán Blanko López. Gracias, eh, gracias ďakujem. Pán komisára, ďakujem za, to, za ten komplexný balíček a ambiciozný, ktorý ste tento týždeň predstavili. V ňom sa snažíte mobilizovať 500 50 miliard eur a v podstate je to veľmi konkrétny rozpočet a časť e, z neho je spriaznená s rozpočtom v rámci Horizontu 2020, ktoré ide na digitalizáciu. Je to teda veľmi ambiciozný e, balíček. No a hovorí sa o tom, že e, sa vytvorí 8 tisíc nových pracovných miest do roku 2020 iba v tomto sektore. No a taktiež vidíme, že stratégia, ktorú nám predstavujete v tejto oblasti, má posilniť aj dialog s priemyslom a so sociálnymi partnermi. Takže prosím, konkretizujte toto. Taktiež sa nám donieslo rozhodnutie Najvyššieho súdu z USA v, súvisle, v súvislosti so škandálom Goodbook, takže mohli by sa vyzrieť aj k tomuto. Ďakujem, pani Werner. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar Oettinger. Ďakujem, pán komisár Oettinger, za tieto e, tento správny úvod e, ohľadom stratégie digitalizácie priemyslu. Dôležitým e, podkladom je taktiež IT infraštruktúra. Už ste to povedali včera na tlačovej konferencii, povedali ste to jasne, že podkladom že museli vytvoriť základy pre e, gigabitovú spoločnosť. No a teraz máme novú aktuálnu štúdiu Internet Economy Foundation, ktorá dospieva k záveru, že už v roku 2025 e, tri štvrtiny nemeckých spoloč- e, domácností budú mať vysoko alebo širokopásmové pripojenie. No a ďalej, čo sa týka oznámenia rozhodnutia Eh, spolkovej sieťovej agentúry v Nemecku eh, v súvislosti s prednos, uprednostňovanými technológiami, kde sa hovorí o tom, že treba vybudovať eh, infraštruktúru pre širokopásmové pripojenie, ale to podľa mňa ale potrebujeme spravodlivú hospodárskú súťaž. Súhlasíte s týmto rozhodnutím? Ako ho hodnotíte? Nemecku. Ďakujem. Ďakujem, pán Rybiš. Milý pán komisár, mňa by zaujímalo, ako spolupracuje e, komisia z ITU v Ženeve a taktiež ma zaujíma medzinárodná roamingová situácia. No, máme naďalej ten problém že gigabajt sa kupuje za 2 až 3 eurá, ale na inom kontinente to môže e, stať až 19 tisíc eur. Takže mm, ma zaujímalo, čo tu chce robiť komisia aj v oblasti 5G. E, Spolupracujete s ITU, tak aby sme sa dospracovali nejakým výsledkom. Ďakujem, pani Griffin. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán komisár, 40 EÚ občanov nemá žiadne digitálne zručnosti alebo nedostatočné zručnosti. Potrebujeme nutne odbornú prípravu IT, aby mladí ľudia, tí, ktorí sa rekvalifikujú, aby mali prístup na pracovné miesta v digitálnom hospodárstve, aby mohli všetci občania mať prístup k elektronickým zdravotníckým službám. Nemôžeme jednoducho ľudí vyčleniť, vylúčiť. Musíme prekonať digitálnu e, e, priepasť e, v Spojenom kráľovstve, v celej Európe. Digitálne hospodárstvo musí byť o ľuďoch. Kvalitné pracovné miesta a hospodársky rast pre všetkých občanov, nie iba pre zopár z nich. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Nibler. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj pánu komisárovi za úvod. Je vždy dobré som viesť dialog, mám dve otázky. Hovorili ste o téme konektivity. No a Povedali ste, že najdôležitejšie sú investície do konektivity, do prepojenosti. No a pred tromi týždňami to vo výbore sme mali pána Molterera, ktorý je manažerom FC a ten nám jasne ukázal, kam plynú tie financie. Takže pre digitálnu infraštruktúru v rámci rozpočtu FC je vyhradený asi len 7 to je veľmi marginálne, takže toto je problém, potrebujeme e, väčšie investície, ako to dokážeme, ako je dostaneme do Európy. No a čo sa týka regulácie, tak tam je treba sa ešte snažiť o ďalšie zmeny. Už sme toho urobili toľko, vytvorili sme EFSI, vytvorili sme nástroj Spájame Európu, a, takže vytvorili sme určité nástroje, ale nezdá sa mi, že sme urobili nejaký veľký pokrok. Druhá otázka, veľké projekty v rámci digitalizácie Európy. Hovorili ste s priemyslom, môžete nám menovať nejaký príklad? Ďakujem pekne, ďakujem pekne pán Zolinia. A ďakujem pekne, pán komisár. V časoch, keď sme sa snažili, sa snažíme odstraňovať prekážky. Váš balík e, je na toto zameraný, chce vytvoriť e, priestor, ktorý bude konkurencieschopný s digitálnou agendou. Nemôžeme si dovoliť také isté chyby, ako sme spravili pri hospodárskej a menovej únie. Dve otázky. Ja som spravodajcom tohto výboru na tému prenositeľnosti online obsahu legislatívy v tejto oblasti výhoda návrhu spočíva v tom, že je jednoduchý, ale nie je celkom jednoznačný. Sú tu dve kľúčové veci. Ako zadefinujeme miesto rezidencie občana, ako to overíte a po druhé, ako vyhodnotíte kvalitu poskytovaných služieb, ako môžeme mať jasno v tomto bez toho, aby sme vytvárali byrokraciu. A druhá vec, riziko E, takéhoto trhu je koncentrácia e, operátorov e, v silnejších regionálnych trhoch no a poskytovanie obmedzených služieb na tých menších trhoch. Čo sa dá proti tomu spraviť? Ďakujem, pane predsedo. Miel bych šty... Ďakujem, pán predseda. Štyri pripomienky. Poprvé, pán komisár správne zdôraznil 100% pokrytie, dokonca ani na diálniciach to nie je zabezpečené, nielen v Českej republike, ale aj v Nemecku. Mm, ďalej nespomenul e to je dôležité pre bezpečnosť. V e, e, výbore pre dopravu sme sa snažili, aby sa zaviedol e od určitého dátumu e, do všetkých nových vozidiel. Po tretie, jednotný protokol je veľmi dôležitý. Ak idete do Južnej Koreje či Japonska, mobil vám automaticky vypadne, nefunguje a dôležitejšie je to ešte v priemysle. Prešli sme z analogovej na digitálnu a teraz je potrebné, aby boli jednotné protokoly vo všetkých priemyslových zariadeniach, priemyselných zariadeniach. Pardon. A na záver tempo. E, zavádzania týchto vecí by malo byť aj sociálne zohľadnené, pretože v roku 2013 sme prešli na digitálny signál v Českej republike a teraz budeme prechádzať na druhý digitálny signál. To znamená, mnohí ľudia si nebudú môcť jednoducho dovoliť kúpiť nový televízor. Bodka. Uh, thank you very much, Mr. Eller. Ďakujem pekne, pán Eller. Pán komisár, takže chcel by som sa pripojiť No, tým gratuláciám, skutočne sa to ochopili. No, s strane Spajme Európu, kde už nie sú žiadne peniaze, sa poučili. No a pán Katajnen prišiel s ďalším návrhom v súvislosti s eh, FC a Horizontu 2020. Bude sa to teda vzťahovať aj na širokopásme pripojenie. No a teraz eh, pán Katajnen eh, hovoril o predlžení FC, ale Myslím si, že potrebujeme digitalizáciu a taktiež vybudovávanie širokopásmovej siete, ale naďalej máme zmiešané informácie, takže prosím, e, opäť povedzte nám, kedy budú, keď budú peniaze v rámci FC, e, aj v horizonte 2020, pokiaľ sa predlží platnosť EFSI, tak peniaze možno skôr budú plynúť preč z, tohto, z tejto oblasti, než by sa to nedostávali. Moody. Ďakujem pekne, pani Moody. Ďakujem pekne. Ja si neviem predstaviť inú oblasť, kde by bola jasnejšia demonstrácia toho, že toto je prínos európskej úrovne. A musíme sa postarať o to, že proste toto je tá oblasť budúcnosti, ktorá bude znamenať prínos EÚ, viac vecí, e, záväzné konanie v rámci digitálnej infraštruktúry. To nutne potrebujeme, kolegovia o tom hovorili pri broadbande a telekomunikácii. Je to zásadné, ak sa nám toto podarí správne nastaviť. Druhá vec sa týkala priemyslu sú tu veľmi špecifické požiadavky, predovšetkým ohľadom počítačovej bezpečnosti, ale nie len v tejto oblasti. Požiadavky na nový priemysel a nové výrobné technológie a možnosť prepojiť dodávateľský reťazec. A ako som povedala, Eh, je to špecifická otázka kybernetickej bezpečnosti takisto, ktorá súvisí s takýmito prepojeniami. A po tretie, eh, pracovné príležitosti a zručnosti je potrebné to dobre nastaviť a zapojiť občanov a musíme sa zamerať na dve oblasti. Jednak celoživotné vzdelávanie, tak aby ľudia sa nenaučili iba raz a potom nič, ale zároveň potrebujeme riešiť aj otázku E, nielen nedostatkov e, v zručnostiach, ale aj v veľkých rozdieloch generačných. Ďakujem pekne. A rodových. Ďakujem pekne za včerajší balík. Trošku sme kritizovali DSM, ale bol to v podstate digitálny trh a chceli sme, aby aj priemysel sa zapojil a aby to bolo užitočnejšie. Čiže bolo to veľmi zaujímavé a užitočné Eh, páči sa mi dnešná diskusia tým, že sa zameriavame na budúcnosť, ako zabezpečiť digitalizáciu Európy. Sú to určité inovácie, ktoré podľa mňa by sme mali zvážiť. Mali by sme rozmýšľať tak netradične. Som vo Fínsku a vieme, že tu sú určité inovácie, ktoré by sme mali veľmi podporovať. E, ide otázka cenotvorby. My ako, keď ako Európanka používam data, musím platiť za každý, čičký bajt, ktorý používam. Podľa toho, koľko spotrebujem. Ale vo Fínsku máte balíky, ktoré môžete, v rámci ktorých môžete použiť koľko chcete, ako náhle sa zvolíte určitú rýchlosť. Čiže niektorí chcú uh, lacnejší balík, ktorý pomôže pomaly, ale ja, ktorá potrebuje internet stále, si zvolím balík, ktorý je rýchly internet a stojí ma to to nejakých 30 či 40 eur mesačne a môžem využiť dát na mobile, koľko chcem. A e, z La, e, Laponska do Helsingiek e, som išla, celý čas som bola pripojená, ani raz to nevypadlo. A firmy hovoria, že to je ziskové, takže mali by sme aj túto rozmýšľať netradične. Ďakujem pekne, ja by som chcel požiadať, či ešte niekto iný sa hlási do diskusie, pretože som sa dostal na záver zoznamu rečníkov. Nech sa páči, minútku. Áno, veľmi stručne v oblasti dopravy, konkrétne nákladnej dopravy. Pokiaľ viem, tak sa dosiahol veľmi malý pokrok v oblasti elektronických dokumentov a obrovské náklady sú tu. Bolo, znamenalo by to obrovské úspory a takisto aj zníženie emisí a skrátilo by to čas na cestovanie. E, mali by sme byť ambicioznejší v tejto veci. Môžete nám k tomu niečo viac povedať? Ďakujem pekne. <clears throat> Ďakujem pekne. Pán komisár, hlboko sa nadýchnite, aby ste zodpovedali 57 otázok. Pravdepodobne sa to nedá. Kontakt, ich nehme auch regelmäßigen Konferenzen. Dámy a páni, e, my sme e, v pravidelnom kontakte s e, ITU a máme pravidelné konferencie a pokiaľ roaming v Európe Európe vstúpi do platnosti, e, tak potom e, k e, téme veľko obchodných vzťahov predložíme naše oznámené zákonodárne iniciatívy a bolo by dobré, aby sme sa poponáhľali a, keby sme dodržali ten termín budúci rok na trhu a keď budeme mať európsky roaming, tak budeme chcieť toto ako tému e, do partnerstiev s ostatnými e, vládami vo svete a určite štandardného svete navrhnúť. E, a od budúceho roku, od mája dúfam, že to bude dôveryhodné. Ďalej ku 5G my určíme vlastné štandardy, ale prosím som spoločnej deklarácii s Čínou, Japonskom, Južnou Koreou už existujú a z Brazíliou sa vyjednávajú, aj z USA sa vyjednávajú a sme na ceste, aby e, sme e, to boli prepojení e, s najdôležitejšími ďalšími štátmi na svete a aby sme uľahčili tú prácu, aby 5G začiatkom budúceho 10 ročia bol svetový štandard, aby to bol základ pre celosvetovo fungujúce digitálny prenos údajov a komunikácií. Keď e, sa zamerám na všetky otázky k dôležitým e, projektom, ktoré vás zaujímajú, a keď ich spočítam, tak potom by som mohol e, za rok bez problémov 30 až 40 miliónov eur použiť. To je bol celý poľnohospodársky rozpočet. No čo máme? máme e, nižšiu e, sumu e, k dispozícii, keď všetko spočítam, čo je k dispozícii v telekomunikačnom sektore. Ja by som bol vzdečný, keď pán Heller do roku 2020 by sa tam niečo doplnilo, ale ako ste povedali, ten nástroj Connecting Europe komisia navrhovala 9,6 miliard vtedy a um, znižilo sa to na 1 miliardu a potom jeden rok by som vôbec e, nemusel e, kopať, pretože e, to už náklady na palivo pre bagre sú príliš nízke. A čo je FC? Ja som s nimi v pravidelnom kontakte. FC a Junckerov plán funguje všetkým pri preberaní rizika a menej s hotovosťnými peniazmi máme dedinu, E, kde má ju ešte tri osady a, a tam už e, e, optický kabel nie je žiadne riziko, ale je to garantovaná strata. A vieme, že máme 30 zmluvných partnerov a máme, povedzme, investície a odpisy a prevádzkové náklady a výnosy maximálne 40 Takže tu netreba žiadne hotovostné peniaze, tie nemáme a riziko je tam 100%. Preto tieto rizika tu e, ťažko e, pasujú. Snažíme e, sa pracovať s balíkmi. Mohlo by sa to podariť, ale v skutočnosti v oblasti širokopásmeho pripojenia tam, kde to nie je rentabilné a tam, kde telekomunikácie nie sú charitou, funguje len financovanie hotovostné z verejnej pokladne, e, či už z európskeho rozpočtu, regionálneho, národného alebo miestneho. Pri regionálnom a miestnom rozpočte e, e sú dôležité potom e, predpisy o státnej pomoci, e, kde komisia veľmi pragmaticky hodnotí e, tie e, dohody, zmluvy a e, kde sú ťažiska e, našho finančnej, našej finančnej podpory. My najprv berieme do vahy tieto digitálne huby, e, kde vysoká e, trojmiestná suma v miliónoch. E, a my chceme, aby všade v Európe narastali, vznikali poradenské centra, či už ich bude prevádzkovať miestný orgán alebo komora, aby miestny e, majster, remeselník eh, alebo živnostník dostal poradenstvo v digitálnych otázkach a aby k téme e, Digital Divide v priemysle a v malých a stredných podnikoch e, to e, mohli poskytnúť pre malé a stredné podniky. Berme tu jednu miliardovú sumu k dispozícii na spolufinancovanie superpočítačov k otázke vysokovýkonnostného výpočtového výkonu a tiež dáme vysokú sumu e, k dispozícii na výskumný cloud a chceme rozvinúť európsky cloud s vedeckými ustanovizňami, ktoré sú blízko hospodárstvu ako v Nemecku Fraunhofer, aby všetci e, vedci a výskumné inštitúty a e, výskum v priemysle bola dostupná databanka, e, aby digitalizácia v, e, výkon, v výskume v praxi bola podporená. K téme zručnosti, e, vzdelávania a kvalifikácie. Ako zabraníme digitálnemu rozdeľovaniu ľudí medzi tých, ktorí majú digitálne základné vlastnosti a sociálne médiá alebo aplikácie aktívne využívajú? A z prepojenie strojov voči stroju a digitálnu e, výrobu chápu a medzi tými ľuďmi, ktorí nemajú túto schopnosť. Máme tu problém e, v naredení o schopnostiach a kompetenciách je e, vzdelávanie a výcvik nie je súčasťou úloh európskej úrovne. A teraz pri tých rôznych referendách, kde nechcú to e, zverovať našim eurobyrokratom, tak e, sa zdráham, ale e, my sme tiež pozvali vedcov, ministrov pre vedu v Európskej únii a tu vidíme, že každý rok 160 tisíc dodatočných IT špecialistov je nutných, a to fyzikov, spravodajských informatikov, elektronikov a Počet študijných miest na európskych eh, vysokých školách eh, nie je na to dostatočný. Snažíme sa, aby sme mali záväznú dohodu o cieľoch eh, medzi nositeľmi týchto činností, z časti a väčšinou národných a regionálnych ministrov prevedu, aby počet študijných miest sa rozšíril, aby v ďalšom desaťročí sa zabezpečil dopyt na pracovnú trhu a no, potom je tu téma kvalifikácie. Tu máme vždy tú veľkú koalíciu, e, ktorú chcem budovať a v našom strukturálnom dialogu e, sú tu prítomné aj e, odbory, ktoré do toho zapájame a to celé je spoločná záležitosť podnikov, ale aj pracovníkov a ich zástupcov v odboroch. My veríme, že cloud computing sa musí stať európskou kompetenciou, ale ja eh, by som vás rád eh, odradil od európskeho eh, uvažovania, pretože v skutočnosti je to globálna vec a keď e, americký alebo korejský e, poskytovateľ služieb e, cloudu je k dispozícii európskym užívateľom. A napríklad Privacy Shield. Na to klademe hodnotu v tom, že v oblasti ochrany údajov a bezpečnosti údajov tieto štandardy budú existovať. A opačne, keď Kladová služba v Európe eh, je eh, európskym podnikom eh, alebo spoločným podnikom medzi Microsoft a T-Systems. Microsoft investuje do kladových služieb v Európe, aby takto zveril, že v Európe sa musí uplatňovať nariadenie o ochrane údajov, tak potom Microsoft v Amerike to e, e, nie je tak e, silne zakotvené a potom to môže byť rozpor v tom, že Microsoft bude poskytovať cloudové služby v Európe a budú podať len európskemu právu, alebo budú mať tajné služby z USA prístup aj k tým európskym dátam. A to my odmietame, pretože na európskom území platí európske právo o ochrane údajov a nie predpisy o tajných služiebách z tretich štátov. My chceme spolu s vami urobiť všetko, aby e, naša e, rýchlosť e, vyjednávania v digitálnom sektore sa urýchlila. Dámy a páni, keď e, v e, poľnohospodárskom e, sektore sa bavíte o šlachtení kukurice a ošípaných, tak máte na to veľa rokov času. Ale keď v zákonoch o spracovaní dát a telekomunikáciách E, mi to trvá 5 rokov od e, Bielej knihy a zákonnej knihy cez rozhodnutia, cez parlament a rady a trialógy a potom e, dojde k naplneniu v národnom práve, tak potom po 5 rokoch neskôr tá technológia a účastníci na trhu sú, sú generáciou ďalej a autorita s autoritu pri európskom zákonodárstve v digitálnej oblasti získame len keď budeme e, mudro, rýchlo jednať. A práve telekomunikácia a automatické spracovanie dát e, je dôležité a e, s ďalšími predsedníctvami z Maltu a Slovenskom vypracujem návrhy a to také, ktoré budú môcť vstúpiť do, pra- do platnosti vy ste e, sa pýtali na fórum v Lech. Bol kedysi e, kancelár e, a to e, kancelár e, Šusl, ktorý e, začal e, toto Európske fórum e, v Lech e, a to medzi tým zaspalo a bolo to vo Arlbersku. A ja e, som to obnovil a ja vám pošlem e, protokoly e, k týmto e, balíkom a vy e, môžete očakávať, e, že e, ja vám poviem o témach e, rokovania a že e, vám zodpoviem všetky vaše otázky. Okrem toho je to tá Digital Agenda Assembly, ktorú každý rok e, konáme e, a ktorá sa bude konať tento rok v Bratislave a to je miesto e, pre všetkých e, občanov a poslancov a lobbystov. Je to najlepšie miesto pre diskusie s digitálnou politikou, s komisiou, ale aj pre e, kolegov, ktorá sa každoročne koná. Posledná otázka, vectoring. To je nemecká otázka, ale Môže to byť e, aj e, vzor pre e, budúce návrhy v európskej otázka a bude to tiež v budúcnosti otázka Európskej komisie. Je tu, pri, je tu ponuka nemeckých telekomunikácií, aby sme na posledných 500 metrov značne zvyšili kapacitu vďaka vektoringu. A toto je v zásade možné a e, nemecká agentúra pre sieť to pol roka preverovala a predložila rozhodujúci návrh e, na 360 e, stranách, ktoré my e, teraz e, v Európe právne máme ošetriť. E, a keďže ja som tu istým spôsobom rozhodca a preto teraz sa trošku zdrahám a do maja máme vypracovať našu právnu pozíciu. Sú to tri ciele. Po prvé, e, vektoring ako taký je technika, aby sa krátkodobo zvyšila e, výkonnosť v existujúcich sieťach. Ale po B, my nechceme, aby sa s tým spájal istý druh e, novej monopolizácie a nechceme, aby e, e, tie zamýšľané investície, ktoré sa plánujú v tomto desaťročí, sa vďaka tomu stali nerentabilné. A v rámci týchto troch bodov musím postupovať s tým hodnotením a potom tu máme otázku, či všetky tie otázky budú odpo- zodpovedané a keď nie, tak musíme prejsť do hlbšej e, fázy, e, kde článok 7 alebo 7a e, smernice o telekomunikáciách e, prinesie e, predlženie o e, 2 alebo 2,5 mesiaca. Ja som e, to poslal v liste všetkým e, zúčastným poslancom a ja som pripravený všetko so všetkými poslancami o tom e, rozhodovať, aby sme e, ďalšie dva alebo tri mesiace viedli o tom rozhovory a e, berte to vážne. A tiež spolu s ostatnými účastníkmi na trhu nastali o tom dôležité otázky a aj v nemeckom Bundestagu boli položené k tomu otázky a koaličná dohoda, ktorú e, má e, uzavretá nemecká e, vláda, spôsobuje, že táto téma je ešte citlivejšia. Ďakujem pekne. Pán komisár, tentokrát to nebolo možné zmeniť sa do nášho intervalu, ktorý máme k dispozícii na schodzu s komisárom. Jedna dňa nestačí, na budúce budeme mať viac času. Ďakujem pekne, pán komisár. Jeden deň bude lepší. A ďakujeme ešte raz za vaše pozvanie a za konferenciu, na konferenciu 25. apríla budúci pondelok o digitalizácii európskeho priemyslu, kde vy budete e, vedúci a pani Bienkovská, pán Modoš. Budú tam e, traja komisári, holandské predsedníctvo, takže v Hanoveri. Takže mm, aj ministri tam budú prítomní. Najvyššia úroveň, konferencia na najvyššej úrovni. Ďakujem za tú pozvanku a ďakujem, že ste tu s nami počas diskusí. Ja, ja. Um, dear colleagues, let us go to the voting. It's a next item on our... Kolegové, ideme na ďalší bod na programe. Takže ako vidím, všetko všetky karty sú zapichnuté a máme najprv skúšobné hlasovanie. A teraz otváram hlasovanie. Otázka, ste pripravení? Odpovedzte, či ste pripravení. Krátko. Áno, by mal každý hlasovať. Dobre. Tak zatváram hlasovanie. Funguje. Dobre. Vy, fantastický výsledok. Vážení kolegovia, ideme hlasovať e, poskytovanie e, novej dohody pre energetických spotrebiteľov. E, Spravodajkyňa je pani Teresa Griffin a začíname hneď. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 18, čas 1 za, proti, preveríme to. Dobre. 1. Zatváram hlasovanie. Ehm, SAD má o dvoch poslancov príliš veľa. Dvoch má navyše. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Pozmeňujúci návrh 22. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 20. Kto je za? Proti? zdržal sa, zamietnuté. 19. Hlasovanie za, proti, preveríme. 19. Preveríme 19. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa, prijatý prijatý. Pozmeňujúci návrh 26 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Je niekto proti, kto by chcel sa vyjadriť? Nie. Pozmeňujúci návrh 26 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 35 za, proti, zdržal sa, preveríme to. Pozmeňujúci návrh 35. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa, prijatý prijatý 43 za, proti, zdržal sa, preveríme, 43. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa, prijatý, sa návrh 60 eh, za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Kompromis 5 za, 8 za, proti, zdržal sa, prijatý. 63 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 65 za, proti, zdržal sa, preveríme. 65, poverme. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromis 9 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmenujúci návrh 8, 2, 1 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 82 za. Proti. Zdržali sa. Overme to. 82, pozmeňujúci návrh 82, hlasujme. Koniec. Schválený. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválený. 101 za, proti, zdržali sa. Overme. Koniec. Schválený. Kompromis 11 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 102 za, proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Overme dobre. Prepačte, overíme samozrejme. 102. 102. Overujeme elektronicky. Koniec. Schválený. Ďakujem. Takže mali by sme asi častejšie overovať. 103 za, proti, zdržali sa. Overme. We check 103. 103, koniec. Prijatý. 226 za, proti, zdržali sa. Overme to. 226. I close the vote. It's accepted. Ha, my goodness, this time. Compromise 12, in favor. Compromise 12 za, proti, zdržali sa akceptovaný. Požiadam kolegov, aby na tejto strane hlasovali. Moja chyba, pretože jednoducho nedvíhate ruky, priatelia, ja vás vidím. Poprosím vás, predsa len. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijatí. Vidíte? Hneď veľký rozdiel. 109,5 za, proti, zdržali sa, overme. 195, pozmenujúci návrh. Konec. Prijatý. Kompromis 13a za, proti, zdržali sa, overme to. Kompromis 13a. Koniec. Prijatý. Pozmenujúci návrh 128 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 129 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 14 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 15 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 16 za proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 153, časť 2, za, proti, zdržali sa, overme. 153, časť 2. Koniec. Zamietnutý. Kompromis 17 za. Proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí. Inko 10 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 201 za, s ústnym pozmeňujúcim návrhom samozrejme. A chce niekto ústny pozmeňujúci návrh 201 bez, pretože jedna politická skupina hovorí nie. Takže to pozmeňujúci návrh 201 bez ústneho pozmeňujúceho návrhu za, proti, zdržali sa, overme. 201 bez ústneho pozmeňujúceho. Koniec. Zamietnutý. 20 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijatí, 22 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 2, 2, 3, časť 2 za, proti, zdržali sa, overme, 2, 2, 3, časť 2. Koniec. Schválený. Imko 7, časť 2 za. Proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 23 za. Proti, zdržali sa prijatí. 24 za. Proti, zdržali sa prijatí. 2, 4, 5 za. Proti, zdržali sa. Overme. 2, 4, 5. Koniec. Schválený. 252 za, proti, zdržali sa, overme, 252. Koniec. Schválený. 2, 5, 3 za, proti, zdržali sa. Asi to isté, akceptovaný. 2, 5, 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. 2, 5, 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. 2, 5, 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Overme si to. 256. Check 6. I close the vote. Koniec. Zamietnutý. 7. za, proti, zdržali sa, overme to. 7. 7. I close the vote. Koniec akceptovaný. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, zdržali sa prijatí. 267 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 313 za, proti, Overme si to. 3, 3. Koniec. Zamietnutý. Kompromis 37 za, proti, zdržali sa prijatí. 294 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 28 za, proti, zdržali sa prijatí. 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 30 za, proti, zdržali sa prijatí. 315 za, proti, zdržali sa. Overme si to. 315. Koniec. Zamietnutý. 32 za. Proti zdržali sa prijatí. 32 za. Proti zdržali sa prijatí. 33 za. Proti zdržali sa prijatí. 34 za. Proti zdržali sa prijatí. 3, 5, 6 za. Proti. Overme si to. 3, 5, 6. Pozmeňujúci návrh 356 elektronicky. Koniec. Prijatý. 35 za, proti, zdržali sa prijatí. 371 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 36 za, proti, zdržali sa prijatí. 3, 380 za, proti, overme si to, 3-8 3-8-0. Koniec. Zamietnutý. A 8-1 za. Proti. Overme si to ešte raz. 3-1. Elektronicky. Koniec. Zamietnutý. 388 za. Proti. Overme. 388. Overujeme tento pozmeňujúci návrh. Koniec. Zamietnutý. 428 za. Proti zdržali sa zamietnutí 429. E, e, zdržali sa zamietnutí 390 za, proti, overme si to, 390. I close the vote. Rejected. Rejected. Zamietnutý. 391 za proti, zdržali sa, overme. 391. We check amendment 391. I close the vote. Accepted. Accepted this time. Akceptované. 394 za. Proti. Overme. 394. 394. I close. 394 overujeme elektronicky. Akceptované. Kompromis 37 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 38 za, proti zdržali sa prijatí. 4, 1, 8 za, proti zdržali sa zamietnutí. Máme 5 pozmeňujúcich návrh od 419 po 423 sú identické. Buďme hlasovať blokovo. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Asi prijaté, ale preverme si to. Takže overíme, priatelia, 5 pozmenujúcich návrhov spolu. Koniec hlasovania. Schválené. A teraz poďme rovno na kompromis 39 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 40 za, proti, zdržali sa prijatí. Presne 40 kompromisov. Teraz 4, 4, 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 2, 1 e, za, proti, zdržali sa prijatí. A konečné záväčné hlasovanie, menovité hlasovanie. Hlasujem teraz za našu správu. Nová dohoda pre spotrebiteľov energie. Koniec hlasovania prijatý. Blahoželám našemu spravodajcovi, všetkým tieňovým spravodajcom a ďakujem za usilovnú prácu nášho výboru. A poďme na ďalší bod nášho programu. Kolegovia, trošku sme v časovom skoze. Bod 13. Výmena názorov s agentúrou ENISA odvetvie kybernetickej bezpečnosti ako príležitosť e, pre rozvoj hospodárstva v EÚ. OK, OK. Dear friends, our uh, dear colleagues, Priatelia, kolegovia. Teresa ma Petra, well please don't make... Teresa Petra, nerobte tu z toho diskusný krúžok. Kolegovia. Kolega koordinátor Dan. OK. It's not easy. Not easy to, to finish our discussion. Uh, on behalf of all of you, I... Uh, v mene všetkých by som chcel poblahoďovať ešte raz Tereze Griffin a takto môže ukončiť uh, oslavy. Eh, mali by sme naozaj ukončiť tieto diskusie. Takže, dámy a páni, k téme výmena názorov s agentúrou ENISA. Odvetvie kybernetickej bezpečnosti ako hospodárska príležitosť pre Európsku úniu je téma. rád by som privítal Udo Helbrechta, riaditeľa NEC, agentúry EU e pre bezpečnosť sieti a informácií informatiky, veľmi dôležitá agentúra. Chcem pripomenúť, že 19. apríla komisia zverejnila oznámenie o európskej stratégie pre vedúce postavenie e, digitálneho priemyslu. Takže je to mimoriadný špeciálny balíček pre náš výbor, pretože my riešime e, otázku vedúceho postavenia digitálneho priemyslu Európy. Chcem pripomenúť, že otázka kybernetickej bezpečnosti je dôležitá pre všetkých poslancov nášho výboru ITRE, spada to do nášho portfólia. A doteraz sme sa skôr zameriavali na zabezpečenie počítačovej bezpečnosti. Dnes by sme chceli zmeniť trošku naše zameranie a e, spraviť z toho hospodárskú príležitosť pre sektor kybernetickej bezpečnosti, pretože môžeme e, takto rozvíjať v podstate nové priemyselné odvetvia na ktoré budú stavať na boji za kybernetickú bezpečnosť. Čiže je to veľmi dôležité pre poslancov. Pán riaditeľ, chcel by som vás požiadať o úvodné slovo. Máte 10 minút. Much, Chairman, uh, and, uh... Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni poslanci, členové výboru ITRE. Som eh, rád aj mi cťou, že som mohol prísť medzi vás. Budem hovoriť o IT bezpečnosti ENISA a o tom, čo môžeme spraviť v zmysle spoločného trhu, posilnenie, tvorba pracovných príležitostí, budovanie dôvery. Takže ak sa pozrieme na túto vec, máme, mali sme stratégiu, Eh, mali sme zaujímavú diskusiu s komisárom Otingerom, takže teraz eh, sa môžeme zamerať na také konkrétne témy ako IT bezpečnosť. Ja chcem hovoriť o troch témach, čo vnímame dnes pod pojmom digitálny, čo je dôležité pre mm, odvetvie a čo znamená vedúce postavenie v Európe. Ak sa pozrieme, eh, svet eh, v každodennom živote, jednoducho digitalizácia je všade. Máme elektronické bankovníctvo, zdravotníctvo, obchodný styk, eh, štátnu správu, všetko, keď sa pozriete okolo seba. My chceme mať eh, Európu, ktorá bude mať kybernetický priestor otvorený, dostupný a bezpečný. Máme inteligentnú výrobu, internet veci, v tom sú všetko príležitosti a máme potrebnú infraštruktúru tak ako to spomenul dnes ráno pán komisár, výzvou je to, že keď sa pozrieme do digitálneho sveta, tak sa menia podnikateľské modely. A čo znamená, že v mnohých prípadoch máme prerušené podnikateľské modely. Vysvetlím, čo myslím pod disruptívnymi. Ak máme výrobný hodnotový reťazec, ak vyrábate nejaký produkt a potom ho predávate, tak teraz máme množstvo platformiem, kde napríklad e, sa vytvárajú podnikateľské modely. Ak si zoberiete Uber, už nepotrebujú taxikárov, taxíky. Keď si zoberiete inteligentný telefón, a tak už pán Otinger povedal, kam to pôjde auta bez vodičov, takže ak sa mení e, hodnotový reťazec, čo sa dá spraviť v digitálnom svete v Európe preto, aby sa tu vytvárali pracovné miesta, aj príjmy, aby ostali naďalej v Európe. Takže musíme e, prijať túto výzvu a diskutovať o nej. Ďalšou významnou témou je to, ako vybudujeme dôveru v tieto veci s tým kultúrnym zázemím, ktoré máme v Európe. Ako zabezpečíme to, aby, podnik, aby občania využívali nové podnikateľské e, modely, aby dôverovali dátam a spracovaniu dát? A ak sa pozrite na toto, tak potom musíme hovoriť o súkromnom živote, hovoríme o inteligentných domácnostiach, inteligentných mestách, kde dochádza k konvergencii viacerých sektorov ako automobilový priemysel, doprava, e, modely zdieľania Eh, vozidla a podobne. Čiže nové, gen- nové generácie to využívajú iným spôsobom, ale základom je vždycky tá digitálna transformácia. Ak sa pozrieme na tieto veci, a hodne hovoríme o údajoch, o dátach, ak sa pozriete na dáta, povedzme, že životný cyklus dát, dáta sa vyrobia, eh, vzniknú, potom sa spracujú, niekedy tam ostávajú navždy. Ako to môžeme kontrolovať a ako to súvisí s podnikateľskými modelmi? Ak chceme hovoriť o dôvere v dáta, pred niekoľkými týždňami sme zverejnili naše stanovisko k e, kódovaniu, enkrypcii. Máme tu technológiu kódovania pre podpis a je dôležité, aby sa budovala dôvera v hospodárskom svete, aby sme mali zabezpečené podnikateľské modely a spracovanie údajov. Napríklad si neviem predstaviť, že ak idete využiť elektronické zdravotníctvo, máte tam záznamy zdravotnícke, že sa to dá robiť bez e, bezpečných, zakódovaných modelov. Ak hovoríme o dátach, hovoríme aj o veľkých dátach, big data, e, je to všade vo svete. Myslím si, že všetci z nás, ak e, obchod, nechceme niečo kúpiť cez internet, tak sme sa už stretli s informáciou, že aj iní toto kúpili, aby vás trošku donútili k tomu, aby ste to aj vykúpili. kúpili a to už nie sú staré modely štatistiky, je to niečo, čo je oveľa ľahšie z malého množstva informácií. Firmy, občania, užívateľia môžu byť vyprofilovaní a usmernení. Takže máme miliardy terabajtov, máme miliardy uchovávaných informácií a teda bude zaujímavé sa pozrieť, kam nás táto cesta dovedie. Spomenul sa cloud computing už predtým predtým Enida v minulosti veľa robila ohľadom modelov, zabezpečovala IT bezpečnosť. Je to povedzme príklad volatívneho charakteru. Dnes nájdete webovské stránky, kde máte vlastný audit spoločnosti, kde sa zverejňujú informácie o tom, čo robia, ako ich spracúvajú. E, ide o to, ako to viac zverejniť, aby ľudia vedeli, kde nájdú tieto informácie a ako, akoľko je zabezpečená, aká je dôvera týchto služieb cez cloud computing. V tej prvej časti by som chcel hovoriť o nariadení o ochrane digitálnych údajov. Vítame toto nariadenie, ale zároveň by som chcel povedať aj to, že keď to chceme implementovať na úrovni členských štátov, tak je dôležité pozrieť sa na technológie, ktoré zabezpečujú tú samotnú implementáciu. Keď hovoríme IT security by design alebo privacy by design, to nie je len, že zoberieme GDPR, dáme to do národnej legislatívy, sú tu mnohé technológie, uh, pred niekoľkými dňami som sa hovoril o tom, že je potrebné tisícky nových ľudí, je potrebné ich vyškoliť. Napríklad, keď si zoberiete na orgány ochrany osobných údajov členských štátov, ide o to, či tí ľudia majú IT zručnosti, aby mohli implementovať tieto systémy a dohľadať nad nimi a či odvetvia majú náležite vzdelaných a odborne pripravených ľudí aj v spoločnostiach, aby sa to dalo spraviť. Takže ENISA podporuje celý tento projekt cez viacero projektov. Ďalším dôležitým prvkom je odvetvie. Máme také iniciatívy ako inovácie pre výrobné malé stredné podniky do roku 2020, Connecting Europe Facility, e, financovanie Spájam Európu. Projekty boli práve iba oznámené. Je tu množstvo iniciatív, Eh, v odvetví a existujú aj nové podnikateľské modely, ak sa pozrieme napríklad na zdravotníctvo. Ja si myslím, že by sme skôr mali zamysleť na to, ako uchovávať údaje a zdravotné záznamy, pretože chceme mať elektronické zdravotníctvo, ktoré bude využívať digitálne technológie a v podstate bude podporovať, bude vhodný pre pacientov, pre lekárov, pre uh, nemocnice, ale sú tam mnohé brzdiace témy, ako napríklad nechceme voľný pohyb údajov po Európe, rest, obmedzenia určitých údajov, čo sú zastaralé veci, nenasadenie cloudových technológií. Čiže výzvou je to, ako využiť technológie a nové podnikateľské modely a to bude obrovský trh, ktorý je v Európe a ostane v Európe, pretože zdravotníctvo je lokálny biznis, to sa deje na miestnej úrovni. Chcel som len spomenúť, že my v ENIZE máme dva strategické ciele o ktorých hovoríme s vedením. A to je budovanie komunít a budovanie kapacít. Takže na toto spolu pracujeme s komisiou. Máme tam projekt verejno-súkromná partnerstva, máme priemyselnú sieť, ktorá taktiež zahrňa malé stredné podniky v Európe. Takže organizujeme rôzne akcie, Spájame tam a taktiež podporné iniciatívy zo so strany komisie. No a čo týka budovania kapacít, tak tam to robíme v oblasti technických a v ďalších oblastiach, kde taktiež na podporu členské štáty. Ďalej, vedenie, leadership. Nuž, no nadväznosti na to budovne kapacít. My každé dva roky organizujeme európsku akciu. Tento rok to bude na jeseň. Tam sme pozvali stovky rôznych inštitúcií, aj verejných, aj súkromných. A tam budeme hľadať možnosti, a, um, ako odolniť našu európsku infraštruktúru. Taktiež by som chcel zdôrazniť, čo už Eh, keď sa pozrite na tento sektor, tak vidíte, že tam nemáme eh, ručenie ako v iných, eh, alebo čo týka software, tak tam nemáme ručenie. No a otázka je, ako chcete spojiť vodcovstvo a zodpovednosť, napríklad čo týka prepojených aut, tak môžete hovoriť o tom bylom priemyslom, ale potom v nejakých iných oblastiach už je to problematické, je treba tam tie problémy e, vypátrať a zistiť, potom spojiť sa s ľuďmi, ktorí tam vyvíjajú čistý software. Na záver by som chcel ešte krátko povedať, že teraz naša agentúra slávi 12 rokov a pozeráme sa na rôzne modely, na budúcnosť obchodných modelov, pozeráme sa na príležitosti e, v súvislosti s rôznymi technológiami, internetom a Taktiež publikujeme mnoho publikácií a snažíme sa dostať k tým správnym ľuďom a zároveň pracujeme s našimi alebo s rôznymi zainteresovanými stranami. Takže vítam, ako som podal iniciatívu komisie, podporujeme ju. Chcem poďakovať pani Buzekovi, predsedovi, za to, čo povedal a teraz som pripravený na vaše otázky. Ďakujem. Uh, thank you. Eh, director. Now we go. Ďakujem, pán riaditeľ. Teraz prejdeme k zastupcom politických skupín. Pán Bony za EPP. Sorry. Alebo, prepačte, pán Eller za EPP. Nevedel som. Alebo ešte niekto iný? Dobre, takže pán Eller. Len stručne. Takže výbor má e, prehľad o rozpočte, o ktorom sa dlho rokovalo. A myslím si, že je treba poďakovať aj pánu riaditeľovi za tie rokovania, ktorým sa podrobil a ktoré podstúpil to v podstate nie je ani súčasťou jeho pracovnej naplne, takže to chcem povedať e, vyslovene, že ja vás poznám už dlho a chcem vám poďakovať za toto rozšírenie vašej činnosti a myslím si, že bez vás by to takto nebolo, bez vás osobne. Mám dve otázky. Poprvé, je stále jasné, že tá prvá línia obrany e, pri kybernetických útokoch nie je na e, vládach. Takže otázka je, čo sa stane v priemysle. A ENISA už definovala svoju úlohu. Členské štáty chcela, chcú tú vašu úlohu obmedzovať vo verejnom sektore, ale vaša úloha je jasne, jasne definovaná. Koordinácia, dialog v rámci priemyslu, ktorý musíte organizovať a sprevádzať. Je to teraz 10 rokov, čo sa to ustálilo vieme, ako sa veci majú. Takže ako ďaleko sme so štandardizáciou, ako ďaleko sme sa dostali s otázkou, či potrebujeme absolútne štandardy alebo minimálne štandardy. A ďalšia otázka je, ako bezpečné sú tie nové služby a nakoľko automaticky sa s tým spája, alebo s novými službami vždy spája otázka, nakoľko sú chránené bezpečnostné, alebo poskytnuté, dodržiavané bezpečnostné štandardy. Takže myslím si, že je to aj e, otázka e, zodpovednosti a samoorganizácie hospodárstva. Druhá otázka. E, predlženie mandátu e, NEC. Je to veľký aparát ale ten problém sa stále zväčšuje. Čo je potrebné, aby sme vybavili štruktúralne, mandátovo, aj finančne ENISu, aby riešila ten problém, ktorý tu popísal komisár Oettinger, že neexistuje žiadna európska perspektíva pre digitálne hospodárstvo. Bez toho, aby sme nepodkopávali bezpečnosť No už pozrieme sa na otázku európskych cloudov, tie sú tedy atraktívni aj napríklad pre Microsoft, takže tu opäť vystupuje do popredia otázka bezpečnosti, aj kybernetické bezpečnosti v Európe. Ďakujeme pani Kali za SAD. Ďakujem, ďakujem za to, že ste nám popísali svoju prácu. Chcela by som zdôrazniť pár vecí. My sme nedávno zažili pár prípadov, kedy úradníci pustili informácie, napríklad Medzinárodný menový fond a interné diskusie v ňom, ďalšie politické procesy, potom prišli po týchto uniknutých informáciách. No a mňa by zaujímalo, či politici alebo internet mal byť bezpečný, je to treba zaručiť. Pokiaľ to nemôžeme zaručiť, tak ako sa občania potom môžu cítiť bezpečne a chránení? No, myslíte si, že my to môžeme, alebo vy ako Európska agentúra, že to môžete zaručiť, alebo aj my ako parlament, tak čo bolo treba urobiť? Ďalej, čo sa týka kódovania, nakoľko je to dôležité, povedzte k tomu niečo. Viem, že sú napríklad Viber alebo WhatsApp sú e, zakodované, takže je to bezpečné, alebo len tým, že už, už používate nejaký prístroj, tak e, z titulu toho v podstate tam môže dôjsť k úniku údajov. Ďalej máme tu napríklad teroristov, ktorí využívajú nové technológie. Ako si myslíte, že môžeme udržať rovnováhu na jednej strane kontrole, druhej strane nezničiť nové technológie? Pretože máme tu napríklad umelú inteligenciu, tam už sa na tom pracuje, ale dá sa to požiť v oblasti zdravia. Um, also because I think it's very important to have Taktiež si myslím, že je dôležité, aby sme zaručili kybernetickú bezpečnosť za parlament. Mňa by zaujímalo, ako by ste chceli navýšiť rozpočet, čo by ste navrhovali. Pretože boli teoretické útoky a všetci navyšujú rozpočty a my ho znižujeme. Takže či máte nejaké špecifické návrhy, ktoré by sme potom mohli zvážiť, aby sme na to mohli zatlačiť. Ďakujem. Pán Maria za EKR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. I will speak in Greek. Takže budem hovoriť po grecky. Ďakujem, pán predsta. Úloha NEC je dôležitá pre sieťovú bezpečnosť a bezpečnosť informácií. A Grécko poprosilo, alebo požiadalo o to, aby Herakleon bol, zostal sídlom a to nebola náhoda. Chceli e, sme, teda navrhli sme toto a dobre, máme tam Fosnet, to pôvodne bol malý podnik, medzi tým už narastol, je to väčší podnik a je to spoločnosť ktorá sídli v blízkosti Heraklionskej univerzity na Krete. Takže ja som zistil, že Enisa chcela odísť z Heraklionu a presídliť do Atén a potom odísť úplne z Grécka. Takže som sa zaoberal podrobne touto tému a to by bolo povedané, áno, to, tam mi to dobre nefungovalo, a, ale tým, že sa niektorí poslanci to zasadzovali, tak už to funguje lepšie. Ale vidím, že Enisa naďalej chce ešte odísť z Grécka, a principiálne chcete Enisu rozdeliť na dve časti. Jedno by bolo riadiace, centrum v Heraklione a potom v Atenách tá druhá časť. To znamená dvojité, alebo dvojnásobné výdavky, cestovanie hore-dolu zamestnancov, ale 4,5 tisíca osôb tam pracuje v Herakleone a chcú tam naďalej fungovať. Takže komisia povedala, že dôležité je rozpočet, že rozpočet vždy premietne e, všetky rozhodnutia. Takže čo s Aténami? Ja si myslím, že by ste mali zostať v Herakleone a naďalej riešiť problémy, ale vy ste tu vytvorili problém navyše, sú tam dvojnásobné výdavky, to nie je chyba gréckej vlády. A, a financujú sa tam e, v e, súkromné školy a hovorí sa, že sa e, zamestnanci a ich rodiny stiažujú, že tam nie sú iné pracovné príležitosti. Nož ale tam nešlo o to, aby sa zamestnali manželky e, tých zamestnancov, ale aby tam pracovali tí zamestnanci. Nesmejte sa mi. Vy ste tu v Európskom parlamente, nemáte sa tu čo smiať. Pochopili ste ma? Ja si myslím, že by ste sa tým mali zaoberať. Čo vám hovoria europoslanci? Áno, Prosím vás, skutočne, vyjadrite sa k tomu. Povedzte mu, prosím, nech sa nesmeje a nech sa s rešpektom chová k poslancom. Ja nepríjmam ten spôsob, ako sa k nám poslancom chováte, takže mali ste sa vyjadrovať na naše otázky. Pán Marias, prepačte, ale už pred minútou vám vypršal pridelený čas, takže prosím, riadte sa pravidlami. Áno, pán predstavie sa riadím pravidlami, ale vy by ste mali povedať, nech sa nesmeje a nech sa chová s rešpektom k poslancu Európskeho parlamentu. Áno, so všetkou úctou k vám, tak vy sa tiež nechováte k nám s rešpektom, pretože ste už mali pred minútou dohovoriť. Takže vy ste ma, zastav, vy ma zastavujete, pán predseda. Ja som ešte neskončil. Okay. Všetci hovorili dve a pol minúty a môj čas ešte nevypršal. Uh, OK. If I may, please, Madam, Madam Kalas. Prosím, pani Kalas, ujmite sa slova za Alde. Okay. Well, it was not really clear what the, was the problem here. But... Nuž, no eh, mm, ja by som sa chcela vrátiť k otázke kybernetickej bezpečnosti. Takže súhlasím s tým, čo ste povedali o pravidla na ochranu údajov na súkromie, taktiež, že treba implementovať príslušné princípy, takže uvidíme, ako sa to stane. A nesmieme zabúdať, že internet nebol navrhnutý alebo vytvorný preto, prečo ho teraz používame. Takže tie otázky bezpečnosti sú veľmi dôležité. A Napriek tomu, že sme už veľa hovorili o úlohe vlád a inštitúcií, tak sme nehovorili až toľko o ďalších prvkoch siete kybernetickej bezpečnosti, ktorými sú e, spoločnosti a ľudia. Takže vláda zabezpečila svoje služby, ale slabší článok tejto siete. To sú práve obyčajní ľudia a spoločnosti, ktoré nepodnikli príslušné kroky, aby zaručili lepšiu kybernetickú bezpečnosť. Takže moja otázka sa týka tejto témy. Ako vidíte úlohu alebo využívanie kódovaných elektronických identít, pretože mnohé problémy pre ľudí vyplývajú z toho, že im niekto na internete ukradne identitu a potom si s ňou robí nejaké zlé veci. Takže je... Dalo by sa to, aby každá e, osoba sa mohla identifikovať takýmto spôsobom a potom by bolo jednoduchšie prevádzkovať aj internetové služby, bezpečne znižiť riziko. Čo si o to myslíte? Ďakujeme, pani kolegyňa. A ďalší rečníci. Pán Rybiš. Ďakujem. Myslím si, že pre nás všetky je dôležité, aby sa tú doterajšiu stratégiu v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou ďalej budovala, rozširovala budúcnosti. Ja chápem, že sa tu niektorí rozhorčujú, pohoršujú, ktorí nechcú kybernetickú bezpečnosť, ale chcú opak, chcú zničenie všetkého a chaos. Ale o to nám nejde, to my nechceme. Takže moja otázka. Máme tu na jednej strane je teraz verejnú sféru, na druhej strane transparentnosť a je dôležité, aby súkromná sféra taktiež mohla mať zabezpečenú komunikáciu. Kodovanie to je jedna vec, eh, blockchain to je druhá vec. No a Výbor pre hospodárstvo nášho parlamentu eh, hodnotí eh, vedecké technológie. My sme tam hovorili o kvantových technológiách. Takže ako vidíte v tejto oblasti eh, bezpečné pripojenia, ktoré nemôžu byť zničené, nemôžu byť odpočúvané. Je toto budú, naša budúcnosť, to je dôležité pre našu budúcnosť. Takže takéto pripojenie je v podstate podkladom, základom pre stabilný rámec a tu ma zaujímali, zaujímala činnosť ENISI v tejto súvislosti. Ďakujem, milý kolega. Ďalej bude hovoriť pán Bonny. Ďakujem. Európa sa stále viac digitalizuje, tým pádom potrebujeme ďalšie bezpečnostné opatrenia a potrebujeme tým pádom zlepšiť aj, alebo vypevniť eh, kapacity emisí, zlepšiť váš mandát. A je dôležité pochopiť, že najprv ako v prvom rade ako parlament, aj všetky európske inštitúcie musíme e, podporiť implementáciu smernice o bezpečnosti sieti. To je základ. Ďalej potrebujeme podporovať ENISu, tak aby silnejšie spolupracovala v rámci Horizontu 2020 s výskumnými centrami a aby mala prístup e, k mnohým projektom ktoré sa odhrajú v tejto oblasti. Ďalej, sa pripravuje v rámci svojich správ rôzne usmernenia, odporúčania pre pse, alebo napríklad raz aj pre nemocnice. Takže je dôležité, aby tieto odporúčania boli aj implementované. Máme teraz takú situáciu, kedy máme odporúčania, chápeme, kde je problém, ale priemysel alebo mnohé jeho sektory nechcú tieto odporúčania implementovať. No a na záver, eh, obchod s bezpečnosťou alebo bezpečnosť v Európe, tam je treba investovať. A Enisa by bola určite dobrý zdroj informácií, znalostí. No a pokiaľ začneme navrhovať e, bezpečnosť a súkromie ako obchodný model, tak rozhodne by ste mali to zapojení. Ďakujem. Ako ďalšia pani Nibler. E, ďakujem pekne, pán predseda. E, chcem sa pripojiť ku kolegom, ktorí sa vám poďakovali za prvotriednú prácu, ktorú vykonávate a viem si oceníte, že sa snažíte e, tomu dať tvár a e, ďalej to rozvíjať. Mám len dve otázky, pretože ja tie činnosti úplne tak dobre nepoznám ako ostatní kolegovia. Môžete mi povedať, ako e, vyzerá spolupráca s ďalšími európskymi ustanovizňami, napríklad Europolom a spolupracuje aj tie aj s Frontexom v súvislosti s migráciou, ktorá nás zamestnáva a druhá otázka je, že minulý týždeň sme v pléne mali naredenie o ochrane údajov a smerici o e, väčšej policajnej spolupráci v súvislosti s ochranou údajov. To sme prijali a aké vy máte úlohy v tomto, čo tam robíte v tejto veci, ako sa zúčastňujete na e, tom vyjednávaní v skupine 29 ste zapojení, takže to ma zaujíma, ako to e, súvisí e, s spoluprácou na európskej rovni e, a ako vaša práca má súvis s ochranou údajov. Thank you very much, Madame Kumpula. Ďakujem, pani Kumpula na tri. Well, it's, it's quite interesting that... V prvom rade je to dosť zaujímavé, že vo fínskej verzii náš Uh, programu je diskusia o uh, Digital Industry Leadership v Európe a uh, anglická verzia hovorí len o kybernetickej bezpečnosti ako ekonomické príležitosti, takže ja som chcela odpovedať na otázku, ako ENISA e, pomáha e, v e, tomto digitálnom rozvoji digitálneho priemyslu. No, pre mňa je to zaujímavé, keď hovoríme o digitálnom spoločnom trhu, že príliš sa spoliehame na bezpečnostné služby iných kontinentov v datovej službe. Áno, je tu veľký poskytovateľ vo Fínsku a niekoľko európskych, ale veľa európskych dôležitých priemysl podnikov a aj štátov sa možno spoliehajú na ruské a ďalšia to otázka, e, či e, tu je stratégia na to, aby sme mali viac kapacít a môže to byť aj otázka k digitálnemu priemyslu, pretože veľa firiem potrebuje veľa výpočtového výkonu, veľa satelitných údajov a ďalších vecí. Takže moja otázka je, že či máme k tomu stratégiu a či Jany sa tlačí na to, aby e, pomohla v tej spolupráci a um, to uh, bol aspoň teda nadpis uh, mojich dokumentov po finsky a otázka je, že či to môže byť európsky konkurenčný faktor, že budeme uh, lepšie na tom s e, touto kybernetickou bezpečnosťou ako iní. E, ja nemám k tomu také vedomosti, len politickú víziu. Ďakujem pekne. A pán Royal? Ja len e, jednu otázku chcem doplniť k tejto vrelej debate Ináč e, zvykneme zaobchádzať s našimi hostiami, aby ste mali e, zlý dojem na e, čo sa týka tejto témy, ak sa s ňou zaberáme, že to bola osobitná otázka, to bola otázka umiestnenia a sídla, to som nezažil o iných agentúrach, boli tu značné problémy a pokiaľ viem, stále to tak, že jednoducho máte ťažkosti aby ste tam mali eh, špecialista, ktorých eh, eh, potrebujete a ako viac ako jedné agentúry potrebujete na tieto otázky špecialistov a e, nedostanete ich na toto miesto a táto agentúra nemôže fungovať, ak nedostanete tam špecialistov, ak tam nemôže fungovať e, agentúra na tom mieste, tak e, musíme tomu hovoriť bez averzie voči e, štátu, ale to ani nejde o štát, ale o e, ostrov, tak e, to nám znutí, aby sme boli efektívni. A túto tému, ktorú kolegovia spomenuli, je veľmi relevantná a môžete tu hrať dôležitú úlohu, ale na to potrebujete odborníkov, ináč e, ani najlepší úrad nepomôže. Takže moja otázka je, že či máte stále ťažkosti, alebo či ste na dobrej ceste, aby ste tam tých expertov e, dostali. Ďakujem. Niekto ďalší sa hlási o slovo? Nevidím nikoho. Tak chcem požiadať e, Európsku komisiu, aby sa vyjadrili pán Paul Timers z DG Connect, riaditeľ. Máte slovo. Chairman, uh... Ďakujem, pán predseda, e, za príležitosť uviesť pár stovších prípadov, bolo by najlepšie, aby kybernetická e, bezpečnosť bola ekonomická príležitosť aj v súvislosti teraz e, prijatého digitálneho priemyslu a e, balíka verejných služieb, ktorý sú pred dvoma dňami a tiež tam nájdete ten vládny akčný plán, ktorý kladie pozornosť na zabezpečenie verejnej správy a tiež možnosť čo najlepšie využívať verejnú správu na základe silnej elektronickej identifikácie identifikácia elektronických podpisov a ďalších e, dôverných služieb a um, to sme um, prijali to naredenie, e, čo je jeden z najúspešnejších prípadov európskej spolupráce uh, v spoločnej uh, vzájomnej spolupráci a tu vidíme, že Európa je silná v elektronickej identifikácii, máme to vo Grécku, môžeme to použiť všade vo verejnej správe aj v komerčnej sfere tejto oblasti Janisa nám e, poskytuje veľa dobré poradenstva, aby sme e, čo najlepšie to regulovali a e, vládny akčný plán na tom bude a v tomto bariku je tiež veľa napríklad vecí štandardizácia, tam je kybernetická bezpečnosť kľúčová téma a Mali by ste, radi by ste mať e, e, bezpečnosť e, pri návrhu a plnení, takže tí ľudia, ktorí požívajú štandardy pre IKT a ako zaviesť správne IKT, musia kybernetickú bezpečnosť zohľadňovať od začiatku a odvolať sa na štandardy. Práca bude tam prebiehať a tiež štandardizácii pri kybernetickej bezpečnosti v nových oblastiach, ako napríklad internet veci a cloud a tiež budú pomáhať e, smernice NIS e, pri rozvoji riadenia rizika a tam ENISA hrá kľúčovú úlohu. Teraz sa e, krátkosti vrátime na ekonomickú príležitosť. Hovorili sme veľa o hrozbách a príklad v tomto týždni sú nemocnice, kde útočia s požiadavkami na výkupné. Minulý týždeň sme mali bugy v internete a Mm, vyzerajú, že sú tu hrozby, ale aj ekonomické príležitosti a e, ten trh rastie 7,5% každý rok a Európa e, má e, dôveru, máme dobré certifikačné firmy a tiež máme firmy, ktoré priťahujú záujmy zahraničného kapitálu, lebo ich vedomosti sú veľmi atraktívne a máme výborné sieťové možnosti a chceme budovať viac a E, dúfame, e, že predlžíme zmluvné PPP, aby sme posilnili e, priemyselnú kapacitu a výskumnú kapacitu v Európe a budeme na priemyselnej sile a tiež chcem posilniť systém certifikácie v Európe a toto je niečo ako značka, že kybernetická bezpečnosť je najlepšie dôveryhodná v Európe a na to bude treba práca, investície a e, sústredenie sa je súčasťou budúcej politiky, na ktorú sa teraz pripravujeme. Ďakujem. Ďakujem pekne, priateľ. Môžem vás požiadať e, o vaše odpovede a záverečné vyjadrenia. Ďakujem, teraz sa pokúsim e, nemecky to vyjadriť, pretože to je môj materinský jazyk. Začnem s tým sídlom, aby e, sme e, na konci e, sa zbavili tej emocionálnej témy a potom prebrali konstruktívne veci. Škoda, že tu ten kolega už nie, pretože ja by som ho naozaj pozval, aby si to pozrel na mieste. Tiež sa veľa píše v greckej tlači, čo jednoducho nie je pravda. A chcem povedať pár faktov. Prvý je, od roku 2013 máme eh, dve sídla s novou reguláciou a eh, v tom naredení sa píše, že administrácia je v Heraklione a eh, prevádzka je v Atenách. A medzi tým máme 94 pracovných miest v Enise a z toho 60 65 medzi tým e, je v Atenách, čiže e, prevažný počet pracovníkov je v Atenách a odtiaľ my e, vykonáme našu činnosť a ďakujeme gréckej vláde, pretože nám dala k dispozícii budovu od súkromné sféry platí nájomné a každý, kto príde, je vítaný, je to krásne prostredia, keď niekto mm, žije e, v Grécku e, na severe Aten, e, máme dobré prostredie pre prácu, je tam grécky regulátor, Microsoft, infraštruktúra je tam, takže to je vhodné pre Enisu A. My nie sme výskumný inštitút, takže preto tam nie je vhodné toto porovnanie, čo tu oznelo. Naša cieľ je a úloha je vykonávať e, projekty e, v Európe, e, ktoré podporujú orgány a máme rozpočet asi 600 tisíc eur za rok na náklady na cestovné našich pracovníkov. A to znamená, my musíme každý rok stále cestovať do Bruselu a do hlavných miest členských štátov. A máme E, prázdnu budovu v Eraklione a medzi tým e, bolo do toho investovaných 14 miliónov e, eur. To sú peniaze európskych daňových poplatkov a keď hovoríte o tej škole, tak jednoducho ju navštívte. Nemusíte o nej hovoriť, len navštívte a potom si urobíte vlastný dojem. A teraz ďalším témam, ja to poviem po anglicky. Uh, Mr. Ina, Mr. Ďakujem pekne pani Nibler aj ďalším za vašu podporu. A ja teraz e, preberiem e, ďalšie veci. Keď hovoríme o... E, je správne, čo povedal pán Eller. Máme odvetvie, ktoré vytvára pracovné miesto a podnikať, takže musíme eh, ho chrániť, musíme chrániť tie pracovné miesta a tá výzva tu existuje, lebo už eh, roky sme robili konkrétne mm, práce a tiež spolu v Nemecku eh, pracujeme s podporou priemyslu a podporujeme, pracujeme aj s finančným sektorom a stále sa to zlepšuje, no stále ešte na to treba veľa práce robiť. Štandardizáciu ste spomenuli a pracujeme na tom, no je to výzva, pretože eh, veľa ľudí tam pracuje, ehm, ako sú ISO a ďalší a je to teda rozrobené a keď sa to pozrieme, tak eh, je to príliš veľa na to, aby to len Anica mohla zvládnuť a uvidím vám eh, pozitívne príklad, aby ste to uh, mohli uh, si predstaviť. Máme tu smericu IDAS, na ktorej chceme pracovať. Pracujeme spolu s uh, trastovými centrami uh, na štandardizácii. A výzva je, ako povedal pán Timmermans, uh, že chceme robiť veľa, ale uh, ak máme naplniť tú štandardizáciu, je to ťažká práca, možno aj z hľadiska ďalších iniciatív komisie e, musíme sa zamerať na to, ako lepšie urobiť štandardizáciu, pretože e, v niektorých odvetviach e, americké a čínske firmy sú rýchlejšie, zatiaľ čo my diskutujeme o potrebnostiach, možno to bude rýchlejšie, ale treba ešte veľa na tom urobiť. Dúfam, že som zodpovedal na väčšinu vašich otázok. Potom sme mali diskusiu o šifrovaní. Chcem to zhrnúť. E, na výzva je taká, že máme veľa technológií, máme e, šifrovanie, máme certifikáciu, máme produkty, máme nástroje, no náš problém je priniesť ich na trh a to tiež súvisí s tým, že produkty sa nedá ľahko používať u nás u normálnych užívateľov, e, takže musím povedať priemyslu, že priemysel musí e, poskytovať e, múdrejšie a ľahšie používateľné e, výrobky. Keď chceme šifrovať e-mail cez PGP, tak nechcete to robiť, lebo je to ťažké, treba na to pomôcť a keď ste mali e-mail, kde by sa dal iba slačiť gombík, že chcete to šifrovať, tak by to bolo lepšie. A ďalej, ako som hovoril s elektronickými totožnosťami, keď sa pozrieme, e, v Európe máme elektronickú preukazy totožnosti e, v Nemecku, Rakúsku, Estonsku, Belgicku. No problém je, že nevždy je to jednoduché a niekedy je to drahé. Ako som povedal, v Nemecku máme elektronický pas, ktorý je e, veľmi bezpečný, ale treba na to nákladnú čítačku kariet a software a potom ste investovať a potom je tu problém, že ľudia to nebudú používať a aplikácie neprídu, takže sú tu šance používať to, ale potrebujeme ehm, rozvíjať produkty a nasledovať produkty, ktoré sa ľahšie používajú. Spomnul som smercu o IDAS, o tom trustovom centre, takže je to tu, my v Enize sa snažíme to podporiť e, a tiež e, sa snažíme pracovať s e, Združením členských štátov, no problém je, že musíme dosiahnuť, dosiahnuť 500 miliónov občanov EÚ. Tiež sme hovorili o tom, ako spolupracujeme s priemyslom a agentúrami. Uvidím pár mien, čo sa týka tých agentúr, my e, pracujeme spolu úzko s Bereka, s Eulico a s, to sa spomína aj v naredení a máme pravidelné stretnutia s agentúrami a tiež sme diskutovali s Centrálnou bankou a je teda sieť, v rámci ktorej to ľudia diskutujú a Frontex sa spomenul, my nepracujeme spolu s Frontexom, pretože ale tam, kde je informatika v mandáte iných agentúr, tak my s nimi spolupracujeme. Keď je to priemysel, tak sa snažíme doplňať a keď sa zamerávame na komisiu, tak e, výzva je taká, že e, komisia sa snaží komunikovať s 5 alebo 50 viacerými firmami a tu sme spomenuli vo Fínsku, že diskutujeme o tom, ako bližšie spolupracovať s F-Secure s fínskou firmou Takže v tejto sieti my eh, spájame tie firmy a teraz eh, to diskutujeme so sektorom zdravotníctva a s sektorom služieb, platieb, ako plniť eh, IT bezpečnosť. Takže posolstvo je také, že tu máme našu sieť a potom sektorovo sa snažíme do toho kopať, robiť pilotné projekty. E, výzva najnicu je, že to možno prioritizovať len na pár oblastí a toto treba spomenúť aj s novým mandátom. Keď e, som si spomenul, máme 84 miest a z toho len 48 dočasných agentov. Sú, agentov. Je to, sú to uh, dočasní zmluvní pracovníci a uh, máme šťastie, že eh, môžeme sa obrátiť na národné zdroje, nejaké nám v tom podporuje priemysel, no keď sa pozrieme na budúcnosť, tak je tu tá otázka o diskusie o mandáte, ktorá začne o pár eh, rokov. A spomínala sa téma náboru pracovníkov. A ale myslím, že tu máme ďalšiu výzvu, lebo keď sa teraz e, pozrieme na situáciu v Európe, za posledných pár rokov máme dobré rastúcu ekonomiku v, na severe Európy, takže nie je samo sebe priťažlivé, aby ľudia zo Švedska a Nemecka prichádzali do Aten. To nie je pre nás problém ako agentúry, je to pre nás výzva, aby sme robili nábor kvalifikovaných ľudí. No je to všeobecný problém ľudí stiahovať e, v Európe, keď je tam rozdiel medzi ekonomikou a toto je výzva, takže Až dúfam, že som dokázal správne zodpovedať na tie otázky. Ak nie, ak som zabudol, tak mi pripomente. Ďakujem pekne na väčšinu otázok. Ste zodpovedali a dovolte poďakovať sa vám, že ste prišli aj za činnosť, ktorú Elisa vykonáva. Ako vidíte, uvedomíme si jej význam pohľadu počítačovej bezpečnosti a aj z pohľadu hospodárskych príležitostí EÚ vo všeobecnosti. Takže e, ďakujem pekne, že ste prišli do nášho výboru. Go, the... Kolegovia, prejdeme na ďalší bod. Je to prezentácia správy Európskeho dvora auditorov na tému Európsky inovačný a technologický inštitút EIT. 20, Could you wait? European Institute uh, of Innovation and Technology and we've got a uh, Takže bude tu prezentácia správy Európskeho dvora auditorov o Európskemu inovačnému technologickému inštitútu. Dovolte pripomnúť, že Európsky dvor auditorov spravil audit e, toho, ako tento inštitút EIT funguje, ako dodržiava predpisy a pán Alex Brenningmeier nám prišiel predstaviť e, zistenia Európskeho dvora auditorov do výboru ITREC, pretože toto, táto téma spada do našej kompetencie. E, vo výbore ITRE sme diskutovali aj s komisárom Tiborom Navračičom v rámci štrukturovaného dialogu na podobnú tému. Hovorím o Európskom technologickom inštitúte, inovačnom a technologickom inštitúte a jeho teda výsledkoch. A teraz pokračujeme v týchto diskusiách, ale tentokrát to nie je, uh, je to z pohľadu dvora auditorov. Takže vítajte v Európskom parlamente a máte slovo. Uh, náš vážený host. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení poslanci členovia výboru ITRE. Som veľmi rád e, z pohľadu Európskeho dvora auditorov, že máme možnosť predstaviť vám jednu z našich špeciálnych správ zameraných na výsledky jednej z dôležitých agentúr, ktorou je EIT so sídlom v Budapešti. Tento audit nie je o financovaní, nie je o dodržiavaní predpisov, ale o efektívnosti investície Európy do inštitútu EIT. Ja som eh, v, v rámci dvora auditorov mal v kompetencii výskum a vývoj a preto som veľmi rád, že mám vzťah s týmto výborom. Takisto sme túto správu predstavili aj výboru pre kontrolu rozpočtu, tam to bolo o financiách, ale teraz je to o obsahu, teda o náplních práce a o ich výsledkoch. Takisto by som chcel zdôrazniť, že je veľmi dôležité to, aby sme tu mali prepojenie medzi rôznymi témami EIT inštitút je súčasťou organizácie komisie a EAC e, e, i v podstate je v kompetencii a EIT má na starosť výskum a inovácie a e, výskum a vývoj napríklad na vytvorenie tzv. inovačnej rady. To je takisto zaujímavé pre váš výbor. E, upozorním na také hlavné informácie z našej správy veľmi stručne a potom rád odpoviem na vaše otázky a pripomienky. EIT v Budapešti sa zameriava na inovácie a zlepšenie inovácií v Európe, pretože inovácie v Európe e, nie sú veľmi silnou stránkou Európy. EIT spája univerzity, výskumné inštitúty a podnikateľské subjekty, ale aj malé a stredné podniky, nielen veľké firmy, v niečom, čo sa nazýva KIX, Centra pre vedomosti a inovácie, to znamená vedomostná inovačné centra, tzv. KIX, čo je dôležité pre inovácie priemyslu. Navštívili sme tri takéto centra, inovácie v energetike, klimatických zmenách a digitálnom svete a spájajú 500 partnerov. EIT povedali, že momentálne už spája 800 partnerov, takže európska spolupráca v oblasti inovácií je veľmi dôležitá. Navštívili sme viacero týchto vedomostných centier, a náš prvý dojem bol taký, že je tu veľké nadšenie za túto spoluprácu medzi univerzitami, výskumnými pracoviskami a podnikateľskou sférou. Sú tu naozaj pôsobivé iniciatívy v oblasti inovácie a dochádza k transferu výskumu, výsledkov výskumu prác laboratórií, e, a ich výsledkov, ich výsledky sa prenášajú do e, práce nových podnikov a do tvorby priemyselných odvetví. Auditory počúvajú, auditory veľmi pozorne počúvajú, čo sa deje v teréne. To je práca auditorov a pri auditovaní vedomostných centier tzv. KICS sme si všimli zásadné problémy. Jeden sa týka toho, že dvaja finanční manažery mi povedali, no viete, ročne musíme vyprodukovať tisíc strán pre žiadosť. Každý rok pre žiadosť, pre finančnú žiadosť, tisíc stránkovú žiadosť. A to je veľmi e, veľká záťaž na to, aby sme získali vôbec nejaké peniaze. A druhý problém je v tom, že to musíme žiadať každý rok. Hoci náš výro... vý... naše programy výskumu a inovácie sú dlhšie ako jednoročné. Takže je tu veľká neistota ohľadom budúcnosti programov a otázkou znie. Otázkou je, či to pomáha inováciám v takej oblasti, kde je naozaj len veľmi, veľmi malá istota ohľadom budúcnosti. Ďalší postreh – jedna z nadnárodných spoločností, ktorá bola partnerom programu, jej zastupcovia nám povedali, že vnímajú veľa problémov s e, danom programe a takže je ťažké sa do ňoho dostať a zapojiť. A naozaj si to vynaložilo obrovské úsilie, aby sa mohli zapojiť a našťastie sa zapojili. Ale vidíme, že byrokratická záťaž je veľká a že spojenie medzi programom, ktoré EIT e, navrhol na základe svojho poslania a univerzitami, podnikateľmi a výskumnými inštitútmi nevždy tá, to prepojenie je ideálne. Dobré fungovanie EIT v Budapešti tomu bráni zložitosť operatívneho rámca a závažné problémy s vedením. Pripravili sme určité odporúčania, spomeniem ich len stručne. Poprvé by sa malo diskutovať o právnom základe inštitútu EIT, mal by sa zrevidovať zakladajúci model a napríklad by sa mala vyučiť e, doplnkové aktivity, pretože Eh, to nie je efektívna súčasť ich modelu. Inštitút EIT by mal rozšíriť svoje dohody o grantoch eh, eh, poznávkovými centrami Knowledge Centers na dlhšie obdobie ako jeden rok, ako som povedal. A tieto e, zmluvy o grantoch alebo dohody o grantoch by mali byť zatvárané skôr, tak aby bola istota, právna istota od prvého dňa roku. A aby mohli začať s realizáciou programov. EIT inštitút by sa mal viac zameriavať na väčší dopad. Potrebuje tento inštitút väčšiu autonómnosť e, od ETE e e, a EIT by mali lepšie využívať flexibilitu, ktorú, ktorá sa dá nájsť v programe Horizon 2020. Pravidlá by mali byť e, lepšie šité na mieru potrebám partnerov vo vedomostných centrách. A na záver, EIT inštitút by mal vyriešiť svoj problém so zamestnancami, majú nedostatok pracovníkov a vrcholové vedenie. E, môžem povedať, že sa ešte iba formuje, ak to tak môžem povedať. A EIT inštitút by mal spraviť analýzu toho, aký má dopad Dámy a páni, komisia a EIT inštitút akceptovali všetky naše odporúčania a počas auditu EIT inštitút už začal uh, s určitými zlepšeniami správnym smerom. Nie dostatočnými, ale správnym smerom. A uh, na komisii sa vytvorila panel na vysokej úrovni pre poradenstvo budúcnosti EIT. Včera som navštívil komisiu a povedali mi, že túto správu vítajú, pretože podporuje ďalší vývoj inštitútu EIT a zlepšenie jeho fungovania a fungovania vedomostných centier, tzv. KICS. Dámy a páni, to bol krátky úvod a teraz sa teším na diskusiu a rád odpoviem na vaše otázky. Ak budete potrebovať relevantné podrobné informácie, rád vám ich poskytnem. Ďakujem pekne za tieto informácie. To je pre náš výbor veľmi dôležité. Pán Eller, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pán raditeľ. Bol som členom pracovnej skupiny pre Horizon 2020 a som vytre, Chcel by som sa vám poďakovať, pretože e, v podstate štrukturálny dialog je naozaj štrukturálnym dialogom medzi parlamentom a dvorom auditorov, odkedy ho vediete, čo je veľmi užitočné e, nie len z toho dôvodu, ale aj z iných dôvodov som si podrobne prečítal správu a vaše obavy vzdielame. E, štruktúrálna otázka. Myslíte si, že problémom či výzvou je to, aká je zostava, aké pravidlá sme dali EIT, alebo problémom je EIT ako subjekt samo sebe. Pretože často Predtým sme diskutovali o zjednodušení pravidiel a často je tu problém, že či, či, teda ide o systémový problém, alebo je to problém spôsobený pravidlami, že sme nemohli v podstate to zjednodušiť a vedlo to mnohým nedorozumeniam a problémom, čo sa týka čerpania prostriedkov. Po druhé, z pohľadu ex post, aký časový harmonogram a, aké časové obdobie pokrýva vaša správa? Od začiatku, ešte keď neexistovalo takmer EIT, hoci už teraz robíme revíziu, čo nie je celkom užitočné, keď ešte ani poriadne nefunguje, ale do určitej miery e, to naznačuje, že e, to, čo treba opraviť, napraviť, e, musíte na to upozorňovať vy. Čiže pýtam sa, či E, tá správa sa týka iba nedávnej minulosti alebo aké obdobie pokrýva. A chcel by som povedať, že by ste nemali mať dojem, že v podstate je tu krátka doba. My máme pracovnú skupinu na EIT, tam zasadáme a Určite prizveme aj súd, e, dvor auditorov, aby sa zúčastnil, pretože to bude EIT, dvor auditorov a komisia, aby sme sa všetci stretli, preto, jednoducho, pretože sa jedná o strednodobé hodnotenie a všetci si myslíme, že situácia sa dá zlepšiť. Ďakujem pekne. Pán Rubik? Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj e, dvoru auditorov za túto správu. No, bolo od začiatku jasné, že EIT sa e, venuje alebo je aktívny predovšetkým v oblasti vzdelávania. No a tie rámcové výskumné programy, tak tam vieme, že taktiež sú určité aktivity, a um, tieto musia byť v dispozícii našim vzdelávacím inštitúciám. Takže to je ten e, základ. Nejde nám o no, archiváciu všetkých štúdií vo Florencii, ale tie štúdie potom pre každú skupinu obyvateľstva jednotlivú musia priniesť nejaké nové myšlienky, nápady. Takže Mm, nejaké vedecké štúdie potom si musíme vybrať, čo je relevantné pre vychovávateľku v škôlke alebo pre niekoho iného, pre univerzitného profesora, ktorý možno nechce prednášať len to, čo sa sám naučil pre 40 rokmi, ale niečo nové. Takže by sme mali vždy byť informovaní, aktuálni, moderní a Vzdelávanie na všetkých úrovniach musí byť v kontakte s novými vedomosťami a poznatkami. No a teraz s týmito novými sieťami máme príležitosť sprístupniť, dostupniť tieto poznatky. Takže to, čo sa deje, predovšetkým vo Florencii, sa môže premietnúť do dig na digitálnu úroveň a tým pádom prístup je potom zjednodušený a my máme aj hodnotenie e, dopadu e, vo výskume v našom výbore v parlamente a tam hovoríme o tom, ako cez rôzne e, potrubie v podstate plynu, tie poznatky, ako sa to dá všetko poprepájať. No a potom máme tu aj sociálne analýzy, ale myslím si, že komunikácia nie je ešte dostatočná, takže to je vaša úloha zistiť, kde tá komunikácia ešte viazne a kde sa to dá ako zlepšiť. A mňa by tešilo, keby dvor auditorov sa venoval aj tejto otázke. Madame Moody. Ďakujem pekne, pani Moody. Ďakujem pekne, áno z vašej správy a z toho, čo ste dnes povedali, som pochopila, že podľa vás EIT a vedomostné centra robia tú správnu vec, alebo teda idú správnym smerom takto. Následne teda potvrďte mi, že si myslíte, že je potrebné napraviť problémy, ale potvrdiť to správne smerovanie. Ak je tomu tak, tak potom potom tá vaša žiadosť zmeniť právny základ, e, nerozumiem tomu. E, keďže kritizujete, že robia správne veci, len zle nebolo by dobre jednoducho napraviť, aby robili tie správne veci správne, a miesto toho, aby sa otváral právny základ a riešil sa základ, ak ste identifikovali to, že nevyužívajú dostatočne flexibility v rámci horizontu 2020 a veľmi správne ste povedali, že to predlžené finančné obdobie, alebo teda, že tie granty majú byť poskytované na dlhšie obdobie a to, že fungujú na, na ročných rozpočtoch, eh, je dosť čudné, eh, hlavne pre takúto oblasť. A na záver, problémy, ktoré ste identifikovali, eh, máte aj nejaký harmonogram a termíny na nájdenie riešení a nápravu? týchto identifikovaných problémov? Ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Zdá že nie. Takže poprosím zástupcu Európskej komisie, či sa chce vyjadriť. Denis Kroli, vedúci odboru. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste nás pozvali a ďakujeme aj pánovi Brenik Majerovi a ich, jeho, ich, jeho kolegom za správu. Ej, tie zastupcovia tu nie sú, ale myslím si, že môžem hovoriť v mene komisie a EIT musím zdôrazniť, že tak ako pán Brenik Majer predstavil správu, správu, ktorá čo sa týka odporúčaní, bola plne akceptovaná zo strany EIT a komisiou. Ja to chcem potvrdiť, je veľmi dôležité, aby sme to hneď tu teraz potvrdili. Ceníme si prácu auditorov náležite a správne identifikovali auditory problémy, ktoré existujú v EIT, problémy, čo sa týka pracovných postupov, spôsobov, ako fungujú spolu, e, s KIKmi, teda s tými vedomostnými centrami, problémy s eventuálnym e, dosiahnutými výsledkami v inovácií a ich potenciálov. V plnom rozsahu akceptujeme odporúčania dvora auditorov a teda úlohou pre nás je pustiť sa do e, realizácie týchto odporúčaní. Takže súhlasíme s analýzou, že operačný rámec v rámci EIT je príliš zložitý, že meranie výkonnosti v rámci EIT by sa malo dať spraviť jasnejšie. Už skúmame zistujeme, komisia, EIT a KIX spolu zvažujú, ako by sme sa mohli presunúť k viacročným rozpočtom. To je úloha, ktorá nie je ľahká. Dvor auditorov v, v inej správe o dodržiavaní zase nechcela, aby sme išli príliš rýchlo, aby sme nerešpektovali finančné nariadenia, takže púšťame sa do toho s cieľom identifikovať možnosti, ako by sa to dalo spraviť a E, eventuálne možno v 2017, ale pravdepodobne skôr až v 2018 sa pustiť do tohto kroku, čiže do prác sme sa už pustili. Ďalšie veci, ktoré povedal pán Brenning Majer vo svojej prezentácii, otázka väčšej oficiálnej finančnej autonómnosti IT o tom rokujeme, zaznelo to pani keď tu bol komisár Navračič pred niekoľkými týždňami v vašom výbore, spomenul to tiež. Otázka posilnenia pracovníkov, teda ľudských zdrojov EIT, o tom sa často hovorí za posledné roky. Je to pretrvajúci problém EIT, e, nielen čo sa týka počtu zamestnancov, ale aj zamestnancov vo vedení. Otázka zamestnancov sa za posledné mesiace zlepšila, aj e tie tvrdia, že by sa v tom malo pokračovať otázka v podstate e, naplnenia pracovných miest e, by mala v najbližšej budúcnosti sa vyriešiť. E, takisto sa tu spomínala vysoká skupina, skupina vysokej úrovni, ktorú zaviedol pán komisár Navračič pred niekoľkými týždňami, keď bol vo vašom výbore pán komisár Navračič hovoril, že plánuje pripraviť takúto skupinu. Tá skupina už začala pracovať. Ona sa nebude púšťať do detajlov a v podstate nebude sa miešať do kuchyne, obrazne povedané, o ktorej sa hovorilo v správe Dvora auditorov, zameriava sa na veľké strategické otázky, ktoré identifikoval Dvor auditorov vo svojej správe, ako napríklad veľká výzva dosiahnutia udržateľnosti budúcej dlhodobej udržateľnosti tzv. KICS a EIT. Všetci si uvedomujú, že to je veľká výzva, veľký problém, to je jedna z vecí, na ktorú sa bude zamerať skupina na vysokej úrovni, zároveň sa bude zamerať na také otázky, ktoré súvisia s mandátom EIT osloviť e, regióny, ktoré sú malo zastúpené. Tým si uvedomujeme, že EIT a mnohé ďalšie nástroje v rámci Horizontu 2020 majú problémy zapojiť určité regióny Európy, čiže o, o tom sa bude hovoriť. Um, aj o ďalších veľkých strategických otázkach, ako napríklad EIT zapadne do architektúry inovačnej politiky širšej e, architektúry, európskej inovačnej politiky. To sú všetko témy pre skupinu na vysokej úrovni. Pán predseda, ak by som mohol zareagovať na otázky a pripomienky poslancov, ak dovolíte. Pán Eller e, sa pýtal, či to, čo je tu uvedené, či sa to týka obdobia od samého začiatku fungovania IT, alebo či to týka toho, ako IT rozvinulo svoje pracovné postupy. E, ja by som povedal, že je to kombinácia obidvoch. E, to, čo je realitou, a je to správne identifikované v odporúčaniach dvora auditorov, e, musíme sa k tomu vrátiť, musíme sa znovu pozrieť na právny základ, pretože určité aspekty, nie, nie v podstate právny základ, na ktorom stavia vznik EIT, ale určité žiadosti na reporting a mechanizmus, akým chceme dosiahnuť dobrý cieľ, dobrý cieľ EIT a európske financie by mali byť pákou na získanie ďalších finančných prostriedkov od iných. Nikto nespochybňuje tento princíp, to je dobrý nápad, ale ide o to, ako to spraviť a možno sme to v právnom základe popísali príliš do detajlov. Na to sa treba pozrieť znova. Komisia v plnom obsahu akceptuje toto, zvažujeme to, začali sme to zvažovať spolu s EIT, čo by sme s tým, ako by sme sa s tým mohli popasovať. Návrh základu, zmeny právneho základu je asi nepravdepodobný, ale uvedomujeme si, že ak chceme odstrániť určité prekážky, ktoré podľa nás tu existujú v tom základnom právnom základe pre EIT. Ak sa nám toto podarí odstrániť, tak pracovné prostredie v EIT sa môže zlepšiť. Pán Rubik nám pripomenul, že EIT je v podstate vzdelávacím nástrojom a to je dôležitá pripomienka. Ja neskrývam to, že v diskusii s auditormi sme mali niekedy pocit, že to vnímajú príliš ako niečo, niečo nie inovácie a nie ako vzdelávací nástroj. A my si myslíme, že EIT odvádza dobrú prácu a určite v budúcich rokoch e, to bude ešte lepšie, ale hlavne keď doštudujú študenti, ktorí sú tam. Čiže je dôležité pripomenúť si, že v podstate EIT e vzniklo na tom, že chceme prevziať vedomosti, ktoré vzniknú v vzdelávacích podujatiach, e, kombinovať ich aj s výskumnými pracovnými pracoviskami od samého začiatku a presunúť tieto vedomosti do praxe, e, vzdelávať ľudí a mm, mm, dať priestor pre vznik inovácií. To je poslanie EIT, za ktorým stále stojíme a myslím si, že v ktorom obstojí aj pred kontrolou a v ktorom môžeme ísť ďalej. A preto naše odporúčania podporujeme odporúčania dvora auditorov, že musíme v tejto veci robiť viac. K otázke, prečo sa musíme opätovne vrátiť k právnemu základu. Ako som povedal, v nadväznosti na to, čo povedal pán LR, Nejde tu o to, že by sme chceli znovu prepracovať EIT eh, e úplne. Ide tu o to, že niektoré veci, ktoré sú súčasťou toho právneho základu od, základ, od začiatku, napríklad v súvislosti s finančnou udržateľnosťou, s e, e, európskym alebo mimoeurópskym financovaním, tak sú tam takéto aspekty, ktoré musíme prepracovať, zmeniť a preto budeme takto postupovať a komisia aj EIT budú pracovať na právnom základe v tomto zmysle. E IT rozhodne sa musí stať do budúcnosti silnejším nástrojom. Ďakujem. Ďakujem za tieto pripomienky a vyjadrenia. Pán Mayer, prosím, vyjadrite sa z pohľadu dvora auditorov. Ďakujem, vážený pán predseda. A rád sa vyjadrím. Takže z dôvodov účinnosti budem hovoriť krátko, pretože pán Crowley už sa vyjadril veľmi dobrým účinným spôsobom, informatívnym k niektorým e, bodom. Pán Eiler, podložili ste veľmi dôležitú otázku a ja, ja, ja odpoviem e, po anglicky. Um, vaša otázka bola, aký je, aké je načasovanie, aký je základ. Takže to je 2008 až 2015. 7 rokov e, fungovania EIT sme robili audit, na konci tu sme mali príslušné informácie, no a podľa nás po 7 rokoch už by mali byť viditeľné konkrétne výsledky. A v tomto zmysle sme si mysleli, že tie výsledky sú sklamaním. Malo by ich byť viac. A Videli sme tam veľkú mieru byrokracie, EIT bol príliš byrokraticky zameraný, príliš sa sústreďoval na zodpovednosť a nie na inováciu. Inovácia je krehká vec v tom zmysle, že môžete mm, neúspieť a mali by ste neúspieť, pokiaľ je to potrebné. Ale nemali by som zabraniť vám dosiahnuť to, čo nakoniec chcete dosiahnuť. Takže myslíme si, že tie výsledky nie sú dostačujúce, mali by byť lepšie. No a tu je tá otázka od pána Eilera a pani Moody, ktorá navrhuje, či by sa mal riešiť nejaký problém, alebo či by sa mal zlepšiť výkon. Na bankroli už sa k tomu vyjadril, ja, ja to iba zopakujem. Obe tieto veci. Sú tu určité zásadné problémy v rámci legislatívy, napríklad doplnkové aktivity, ktoré možno neprinášajú výsledky, takže by ste ich mali vylúčiť. Avšak udržateľnosť týchto programov je veľmi dôležitá, na ktorú by sme sa mali sústreďovať. A nie je to teda len tá otázka, či by sme mali opraviť to, čo sa pokazilo, čiastočne opraviť a potom ďalej to rozvíjať na základe z našich znalostí a potom uvidíme, že funkcia nášho auditu je poskytnúť spätnú väzbu hľadov fungovania a priniesť nejaké návrhy do budúcnosti. Vážený pán Rybiš, vaša otázka je taktiež e, dôležitá. E, hovoríte o e, vedomostiach a myslím si, že je treba povedať, že EIT a taktiež vedomostné centra prispievajú k multidisciplinárnemu prístupu, takže multidisciplinárne poznatky sa potom e, takýmto spôsobom pretavujú a určite toto teraz sa týka fungovania, to je tá moja odpoveď. No a čo sa týka načasovania harmonogramu, všetky odporúčania e, sú taktiež prevádzané nejakou časovou lehotou. Ďakujem. Ešte pán Eller chce niečo dodať. Je to skôr taká otázka. Hovorili ste o geografickej vyrovnanosti a ja mám trochu obavy, aby som bol úprimný, pretože napriek tomu, že to je pre nás dobre, že väčšina kikov je v Nemecku, ale Máme tu Horizon 2020 a geografická vyváženosť je vec, že nám skôr pôjde možno o excelenciu, než o geografickú vyváženosť. Takže nájsť to najlepšie miesto, nie tak, aby to bolo geograficky vyrovnané. Takže môže tu byť geografická nevyváženosť, nevyrovnanosť na území Európskej únie. Je to otázka je to taká zásadná otázka, ktorá možno e, ide proti inovácii, alebo možno, teda je najdôležitejšie pre vás to, že z geografického hľadiska tie kiky nesú správne umiestnené. To mohol byť problém, pretože napríklad pokiaľ Fínsko by malo najlepšie podmienky a všetky by boli vo Fínsku, tak možno práve to by bolo dobré rozhodnutie. Veď aj je súčasťou Horizontu 2020 a Horizont 2020 je jeden z tých pár dokumentov, kde excelentnosť a poznatky kvalita sú dôležitejšie než geografická poloha. Takže prosím, vyjadrite sa k tomuto. Ďakujem, pán predseda. Stručne. Na jednej strane máte pravdu, keď hovoríte, že Horizon 2020 nekladie taký dôraz na geografickú vyváženosť. Na druhej strane, keď vidíme, že rozvoj vedomostí, znalostí v Európe a pretavovanie výskumných e, výsledkov do spolupráce a inovácie v rámci spolupráce univerzít, výskumných inštitútov a podnikov by malo byť účinné. No a v tomto zmysle dvor auditorov hovorí, že by sme mali zohľadiť tento aspekt, pretože čo týka geografické vyváženosti, tam je to obmedzené a vedúci auditového týmu taktiež na strane 43 našej správy hovorí, že dvojrychlostná Európa taktiež ohrozuje výdavky EIT v krajinách, v ktorých nedostatočná infraštruktúra. Tak si myslíš, na toto by sme mali tiež popracovať? Dúfam, to stačí ako odpoveď. Ďakujeme za vašu návštevu ako predstaviteľ dvora auditorov. Ste pre nás zaujímaví, nás zaujímajú témy ako Európska inovácia, Európsky inovatívny inštitút, inovačný technologický inštitút. A myslím si, že v budúcnosti určite môžeme zlepšiť veci na základe vašej správy a informácie pre Európsky inovačný technologický inštitút budú jasné a presné Takže oni vedia, že my tu oni diskutuje, že sa o nej napísala správa. To je dôležité, pretože inštitút, pokiaľ má nejaké slabé miesta, tak by ich mal ostrániť, mal by sa zlepšovať, ako akákoľvek iná inštitúcia. Ale sme veľmi radi, že mm, hovoríme v podstate o oblasti vzdelávania. Máme tu úplne nový obraz k dispozícii. Často sa na vzdelávanie zabúda. Stále hovoríme len o výskume a inovácii a o komercializácii a zanedbávame dôležitosť vzdelávania. Takže toto je taký trojuholník, kde Európsky inovačný technologický inštitút je, má špecifickú úlohu a mali by sme ho podporovať. Ešte niečo ďalšie chcete povedať? Len možno by som vás chcel pozvať na programe stále pracovné skupiny pre Horizon 2020 už je bod týkajúci sa EIT. Myslím si, je to v septembri. Takže prosím, pozývam vás, privíte naše pozvanie. Pokiaľ aj všetci ostatní kolegovia vás zaujíma táto téma, naša pracovná skupina je otvorená, takže všetci môžete prísť a zasadať s nami. Takže ďakujeme, pán Brenningmeier. Posledný bod našho programu. Pred obedom prichádza teraz. Zodpovednosť, náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložisk a ťažby ropy a zemného plynu na mori. Nikolás Bay. Nikolás Bay je spravodajcom. Máme tu teda návrh e, stanoviska a Diskutujeme tu o tomto súvislosti aj so smernicou o offshoreovej bezpečnosti. ITRE je gestorským mm, výborom tam a tým pádom tá smernica pre nás veľmi dôležitá. Takže by som požiadal vašho spravodajcu, aby sa úvod na úvod chopil slova. Merci, uh, Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Pre všetkým som sa chcel poďakovať sekretariatu výboru ITRE za ich podporu pri príprave tohto návrhu stanoviska o zodpovednosti, náhradách a finančnom zabezpečení operácií prieskumu ložisk a ťažby ropy a zemného plynu na mori viete, že e, výbor Júri hovoril o tejto veci po tom, čo komisia v septembri vydala správu. Komisia vo svojom úvade uvádza, že teda nedošlo k žiadnemu, žiadnej e, zásadnej nehode na mori e, od 88. roku tu hovoríme o Pipe Alpha, o veľkej katastrofe. 13 ropy a plynu z Európskej únie je práve zo Severného mora eh, a tam je veľký, najlepší bezpečnostný systém na svete. stanovisku komisie Výboru pre životné prostredie, ktoré bolo schválené iba teraz a bude sa o tom hlasovať budúci útorok, tam sa spomína E, v Mexickom zálive e, katastrofa, ale Európska komisia hovorí, že odtedy sa posilnila naša správa, aby sme predchádzali takýmto katastrofám, aby na e, územ, v, v vodách, výsostných vodách členských štátov EÚ nemohlo dochádzať k takýmto e, katastrofám. E, teda tu treba ešte doplniť to, že by sa mal ratifikovať protokol offshore Barcelonského dohovoru. Ostatné ustanovenia boli prijaté na to, aby sa sa lepšie predpokladali e, prípadné katastrofy cez lepšiu výbenú informáciu. To je text komisie e, kde je popísaný detailný zoznam týchto vecí. Mimochodom, hospodárske subjekty za posledné roky investovali vo veľkej miere do vývoja nových systémov bezpečnosti, E, konkrétne tzv. technológiu well cupping, ktorá umožňuje urýchlenie identifikovať úniky e, v, v ťažbe na mori. Tu by som chcel ešte raz e, poďakovať komisii za to, že vo svojej smernici v roku 2013 skôr ako pridala k občianskej zodpovednosti a environmentálnej odpovednosti, trestnoprávnu odpovednosť, to zvážila je potrebné smernicu z roku 2004 o environmentálnej život, e, zodpovednosti modernizovať. Potom je tu smernica z roku 2013 o operáciách na mori. V prípade katastrof e, táto smernica z roku 2013 je jasné, že ten, kto má licenciu a alebo má povolenie robiť prieskum, využívať e, a ťažiť ropu či zemný plyn, nesie zodpovednosť podľa princípu, kto znečistuje, ten platí. Čo sa týka nástrojov finančnej e, zábezpeky, za, e, chcem vo svojom návrhu stanovisko, ktoré už existuje, spomenúť, že je tu veľký rozsah existujúcich produktov. Je potrebné zabezpečiť túto flexibilitu, ktorá e, um, dá možnosť operátom vybrať si to, čo sa im najlepšie hodí v súvislosti so špecifikáciou projektu. Eh, pán prezident Buzek, keď, predseda Buzek, keď hovoril o svojej správe o bezpečnosti zásob, eh, bezpečných dodávok energetických, nesmieme zabúdať ani teda na ložiská ťažby ropu a zemného plynu a ich dopad na naše hospodárstva. Ide o zabezpečenie energetickými zdrojmi, je to eh, za dostupné ceny pre našich občanov Eh, nechcem, aby sa ďalej obmedzovali možnosti našeho priemyslu konkurovať na svetovom trhu, pretože veľmi často sú nevyhodnení vzhľadom na našu veľmi ťažkú reglementáciu, zatiaľ čo konkurenti mimo EÚ nemajú ťažké záväzky eh, a povinnosti eh, máte až do 31. mája, aby ste predložili pozmeňujúce návrhy k mojej správe, takže inak povedané nemusíme sa dnes ponáhľať a ja navrhujem tieňovým spravodajcom viacero dám, dátumov, e, aby sme mohli prediskutovať všetko, čo sa týka tejto dôležitej problematiky. Samozrejme, očakávam dobrú diskusiu s vami všetkými a e, dúfam, že budeme mať všetci na pamäti tento priemysel ťažby ropie zemného plynu, ktorá je v centre našich hospodárstiev. Ďakujem pekne. Thank you very much, colleague. Ďakujem pekne, pán kolega. V mene e, spravdajcu za skupinu EPP kolega Benson. Teraz e, e, ja sa vyjadrím k tým pár najdôležitejším častiam jeho prejavu, ktorá bola na dnes pripravená ale kvôli problémom cestovania z Bruselu muselo ísť pre 12. takže žiaľ nie je medzi nami. Takže to bude úryvok z jeho prejavu. Najprv sa chcem poďakovať e, spravdajcovi za jeho návrh e, stanoviska, ktorý celkovo e, sa zdá byť uspokojivý pre EPP. Ako EPP podporujeme stanovisko, aby sme zabranili e, príliš e, regulácii, ako aj administratívnym zaťažam v oblasti, kde medzinárodné dohovory a e, dohody už existujú. Nemôžeme vylúčiť, že ďalšia európska harmonizácia v oblasti zodpovednosti za škodu a náhrad e, môže e, byť v budúcnosti potrebná. Je to však obozretné a podporované ťažobnými spoločnosťami a ďalšími účastníkmi, aby e, sme plnili smernicu o ťažby na, ťažbe na mori. Ďalej parlament môže prehodnotiť, či je potrebné ďalšie konanie. Napokon eh, zdôrazníme, že chceme využiť eh, toto stanovisko ako treba ako príležitosť eh, ďalej zdôrazniť dôležitosť ťažobného priemyslu na mori. Ťažba na mori je stále viac dôležitá nielen z hľadiska energetickej bezpečnosti a diverzity, ako zdôraznil spravodajca, ale aj pre európsky priemysel, ekonomiku, hm, rast a tvorbu pracovných miest. Nie je to celý právno, pokúsil som sa e, z toho vybrať tie najdôležitejšie časti a pán Benson je tieňový spravodajca v mene EPP. SAD, pani Miriam Daly, tieňová spravodajkyňa. Thank you, chair, and thank... Ďakujem, pán predseda, ďakujem spravodajcovi a ďakujem aj našim kolegom v e, mene SAD e, chcem zdôrazniť, e, že tá katastrofa z Deep Water Horizon 2010 tam ukazuje potrebu správneho zavedenia mechanizmu náhrada školu prípade, že e, predtým ako e, ďalšie takéto udalosti nastanú a my sme radi, že členské štáty už e, prevádzkujú rezmy pre bezpečnosť ťažby na mori. My nechceme klásť ďalšiu záťaž na nich, ale chceme zabezpečiť, že tieto spoločnosti budú zodpovedné za všetku škodu, ktorú spôsobia pri nehodách a Áno, my sme extrémne hrdí na európsky ťažobný priemysel a aj e, naše domáce zdroje, ktoré e, prispievajú k terajším potrebám suroviny Európy aj k ekonomike a aj tiež pri e, zamestnávaní veľmi e, dobre zručnej e, pracovnej sily a tiež sú to kľúčové podniky pre našu energetickú bezpečnosť aj e, rôznorodosť, ako sa sám zúraznila hoci ťažba plynu a ropy v Severnom mori teraz klesa. Musíme pamätať na to, že počet ťažových zariadení v Európe v budúcnosti pravdepodobne narastie, hlavne v Stredmori a v Čiernom mori a zároveň e, nehody pri ťažbe na mori majú osobitný dopad na rybolov a cestovný roh, aj malé ostatné podniky, a hlavne tie, ktoré e, sa spoliehajú na e, dobrý stav prostredia pre svoje podniky. A pamätajme na to, že po tej nehode Deepwater Horizon v 2010 tie poistné plnenia dosiahli skoro 96 a musíme preto pamätať e, na to, aby sme zavedli e, komplexnú legislatívu, ktorá bude e, zakladať prísnu zodpovednosť za náhradu škôd dopadov na malé strany podniky a rybolovu. A e, keď prebráme túto správu, musíme e, brať do úvahy tri druhy zodpovednosti za škodu, e, ekologickú, občianskú a trestnú zodpovednosť. A zatiaľ čo EÚ právo harmonizuje zodpovednosť za škodu ekologickú, tá zákony, ktoré upravujú e, zodpovednosť za ekonomickú škodu, tie sa líšia medzi členskými štátmi. A čo týka trestnej zodpovednosti, bude to dôležitý krok a my si myslíme, že isté kadanie, ktoré vedie k e, nehodám e, pri ťažbe na mori, budú spadať pod legislatívu EÚ a my si myslíme, že komisia by mala posúdiť možnosť nájsť opravné prostriedky vzhľadom na nedostatok eh, terajších eh, požiadaviek eh, um, pre finančnú zábezpeku. My žiadame väčšiu jasnosť v tejto veci a chceme viac zárobať komisie. A posled na pripomienka od komisie komisii e, je e, príliš skoro, aby sme zhodnotili, e, či by boli opatrenia v trestnom práve EÚ účinné na zhodnotenie a musíme najprv počkať na skúsenosti a dúfame, že nebudeme musieť čakať na veľkú nehodu, aby sme videli, či ten legislatívny rámec, ktorý sme zriadili, funguje. Musíme zabezpečiť, aby sme mali všetky potrebné zabezpeky zavedené čo najskôr, aby sme dokázali účinne predchádzať e, takýmto nehodám v budúcnosti. A teším sa na spoluprácu so spravodajcami. Pán Torant, e, ktorý vystupuje v mene pani Rievasi, v mene Zelených. Ďakujem, pán predseda. Ja tu zastupujem Michel Rivasi a možno nebudem dokonalý zastupca, no ešte pár pripomienok prednesiem e, v mene, o ktorá ma požiadala. Pred šiestimi rokmi um, bola katastrofa uh, z Deepwater Horizon, ako spomnuli ďalší kolegovia, a preto, obzvlášť v tento deň, by sme mali uh, dať otáznik k tým argumentom o tom, že ten sektor je príliš regulovaný. A čo naozaj poškodí, čo by naozaj poškodilo konkrétne schopnosti tohoto odvetvia je e, veľká nehoda. Dnes máme smernice o bezpečnosti ťažby na mori, ktorá e, určuje štandardy v celej EU, ale stále ešte mnoho z tých vecí musí rozhodnúť členské štáty a nemáme dosť e, odozvy o tom, ako je tá smernica účinná. A e, napríklad e, v členských štátoch nie e, je dostatočná zabezpeka, že prevádzkovateľe ťažby na mori budú mať dostatočný majetok, aby vyčistili veľké ropné škvrny na mori a že by to nakoniec museli platiť daňoví poplatníci. A tá smernica zavádza e, princíp e, znečisťovateľ platí, ale len pre ekologickú škodu a nie pre e, verejnú zodpovednosť za škodu. A dôsledky ropných škvrn by mali dopad na biodiverzitu aj mnoho ekonomických činností, ako napríklad rybolov a cestovný ruch a tak ďalej. A ďalej si myslíme, že nie je to len článok 194 zmluvy o fungovaní EÚ, ale to platí aj platia aj eh, články 192 a 191. Takže myslím, že musíme trestne stíhať eh, nesprávne konanie, keď sa dokáže. A navyše, keď eh, nastane stred záujmom a myslíme, že Deepwater Horizon to ukázal, že konflikt medzi subjektami a regulátormi ukazuje, že treba urobiť bezpečnostné previerky Európskou námornou agentúrou a agentúry, ktoré niekedy majú nedostatok nezávislosti z dôvodu monopolistickej povahy tohoto ťažobného priemyslu. Takže toľko chcel Michel Revaz, aby som za ňu prednesol a ďakujem za pozornosť. Mrs. Ďakujem za e, vaše pripomienky. Pani Sakrafa, v mene pána Silikotisa. Ďakujem. Pán Silikiotis Zodpovedne za škodu podnikov e, za nehody e, pri ťažbe musí byť pozorne preskúmaná A e, tieto pravidlá platia pre všetkých, ale musíme tiež e, sa zamerať na to, ako je bezpečnosť zaručená. Pani Grub, my e, si myslíme, že treba príjmať všetky potrebné preventívne opatrenia a tiež zabezpečiť energetickú bezpečnosť e, a bezpečnosť ťažby. Potrebujeme solidaritu medzi členskými štátmi a aj transparentnosť, aby sme sa ubezpečili, že bude mať najväčší e, systém bezpečnosti a tiež musíme konať e, vo veci prevencie a zamrať sa na alternatívy na úrovni EÚ, aby sme zlepšili dostupnosť bezpečnostných zariadení a tiež konať aj vo veci e, hospodárskej súťaže a ak to bude potrebné, len potom budeme e, mať najvyššie bezpečnostné opatrenia. Ďakujem pekne. Niekto ďalší žiadal slovo? Nie? Niekto nežiada? Môžem požiadať Európsku komisiu. Pán Štefan Mozer, vedúci útvaru e, DG energia. Nech sa páči. Um, Mr. Buzek and... Ďakujem, pán Buzek. Ctení poslanci za vašu správu a pripomienky. My eh, súhlasíme eh, s zisteniami výboru ITRE a eh, my si myslíme, že netreba ďalšiu legislatívu a mali by sme to analyzovať krok po kroku a už Teraz e, máme zavedené ustanovenia o bezpečnosti a ťažby na mori e, pri udelovaní licencií a členské štáty majú to zohľadniť e, pri udelovaní licencie. Aj schopnosť e, tých e, prevádzkovateľov ťažby e, zodpovedať za škodu a kryť túto škodu. A um, mali by sme tým pádom e, sa cítiť isto, že členské štáty budú preverovať, že žiadateľ má dostatok zdrojov, aby e, vykonával efektívnu reakciu pri riešení e, krízy pri ťažbe. A tiež musia mať e, účinné postupy na vhodné riešenie kompenzačných požiadaviek. Teraz komisia zistuje, či členské štáty naplnili e, požiadavky tejto smernice a musíme zabezpečiť e, plnú implementáciu a najneskôr v roku 2019, ako to poskytla smernica, komisia zistuje fungovanie tejto smernice a e, my musíme prevediť všetky aspekty a musíme priniesť e, vhodné e, návrhy v prípade, že sa budeme domnievať, že sú potrebné zlepšenia. A tiež, čo sa e, týka náhrady škôd a zodpovednosti za škodu. Myslím, že by sme teraz zašli príliš ďaleko, keby sme sa rozhodli mať ďalšiu legislatívu, pretože sa musím zamerať na to, čo je naozaj e, potrebné, ak vôbec. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Let me ask our... Ďakujem. Dovolte mi požiadať spravodajcu, aby sa ujal slova a uvedol konečné pripomienky a možné odpovede. Áno, Ďakujem tieňovým spravodajcom a za ich pripomienky. Chcem pripomenúť, že dôležité sa jedná o hospodárske subjekty, ktorí robia ťažbu ropy a zemného plynu, ktorým prvým záleží na tom, aby neboli nejaké nehody a aby mali dobrý systém prevencie a ochrany a bezpečnosti. Myslím, si, že by bolo veľmi nerozumné a neobozretné zdôrazňovať reglementačné obmedzenia, ktoré sú veľmi ťažké, ktoré už teraz musia znášať a oslabuje to ich konkurencieschopnosť na svetovej úrovni. Myslím si, že v tejto fáze Eh, hospodárske subjekty, ktoré vstupujú do vôd eh, teritoriálnych členských štátov EÚ, majú iné požiadavky, sa musia eh, popasovať s požiadavkami, ktoré nikde inde na svete nie sú také e, veľké, takže e, v podstate, ak nepriamo spôsobia škody v prípade nehody, e, v podstate, keď to pôjdeme touto cestou, tak e, e, vždy budeme hľadať nepriame škody a nepriame škody pôjdu k ďalším nepriamým škodám a tak ďalej, čiže to ich veľmi zaťaží. Mali by sme tu byť obozretní a nemali by sme oslabovať ešte viac ten priemyselný sektor, ktorý je e, high-tech, veľmi technicky náročný, špičkový a má veľký potenciál a musíme ostať e, e, v podstate rozumní, e, keď zastavujeme obmedzenia a požiadavky, ktoré kladieme na tento sektor. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega spravodajca. Všetkým tieňovým ďakujem za uh, vašu um, prácu. 31. maj je lehota na pozniece návrhy o 12. hlasovanie Vitre je 5. septembra hlasovanie v hlavnom e, výbore júri 26. septembra. Takže časový rámec je jasný, ďakujem a dovolte mi povedať e, pár slov o svetnej väzbe z zasadnutia koordinátorov ITRE včera večer. Pár bodov, veľmi krátko. Koordinátori ITRE sa rozhodli menovať e, predbežného zástupcu ITRE do e, poradnej rady NSOI a rozhodnutie bude prijaté neskôr. V prvom rade konferencia predsedov ho predloží a návrhy e, majú byť poslané sekretariátu do 11. maja 2016 a ďalší dôležitý bod e, je umiestnenie e, implementačnej, e, pridelenie implementačných správ v budúcnosti. Koordinátori sa rozhodli aplikovať trajší systém prideľovania, ale prideliť samostatné rozpočtové položky, čo môže byť zaujímavé pre našich členov, tie implementačné správy a ďalej koordinátori sa rozhodli e, odložiť verejné vypočutie pre e, e, na maj 2016 a nahradiť ho verejným vypočutím k zimnému balíku alebo balíku o plyne. To je tiež veľmi dôležité rozhodnutie, lebo balík o zime a balík o plyne je veľmi aktuálna diskusia ďalší bod. Koordinátori schválili program e, verejného vypočutia v e, výbore pre priemysel 30. E, júna 2016 a koordinátori mali diskusiu o štúdiách, briefingoch a seminároch a je to odložené na ďalšiu schôdzu, takže veľmi krátke informácie. Začneme našim verejným vypočutím o úlohe energetického skladovania eh, a uskladenia pre budúce systémy energetické efektivnosti, takže želám, aby ste sa vrátili v, do tejto sály od tretej. Ďakujem pekne.